Välkomna till vårt utskottsmöte. Srdečne vás vítam na sedení nášho výboru. Chcela by som sa na začiatku ospravedlniť, že začíname trošku neskôr. Zasadanie koordinátorov trvalo totiž to trošku dlhšie, ale teraz som rada, že sa tu vidíme a pevne dúfam, že strávime spolu zaujímavé predpoludne. Prvý bod na našom programe je vplyv finančnej krízy na rodovú rovnosť. sa zameriame na aspekt ženy a podľa mňa ide o veľmi zaujímavú tému. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať pani Osnat Lubrany, ktorá je riaditeľkou rozvojového fondu OSM pre ženy. Skrátka tejto organizácie UNIFEM. Srdečne vás vítam medzi nami a rovno vám dávam slovo a vypočujeme si vašu prezentáciu, ktorá bude trvať približne 15 minút. Potom budeme mať možnosť diskutovať a položiť otázky na túto tému. Ešte raz vás srdečne vítam a máte slovo, nech sa páči. Thank you. Good morning, everyone. It's a <laughs> morning, big... Ďakujem pekne. Všetkým želám príjemne dobré ráno. Je to veľké privilegium pre mňa a UNIFEM, že môžem dnes tu byť s vami. Pozdravujem, ďakujem všetkým členkám ženského výberu za to, že sa môžem s vami podeliť o niektoré z analýz a niektoré z údajov, ktoré my máme v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou a jej dopadom na rodovú rovnosť. A informácie, ktoré vám dnes môžem poskytnúť, pochádzajú z rôznych zdrojov a e, rada by som vám poskytla zoznam všetkých referencií, ale mala by som začať tým, že nie je k dispozícii dostatok údajov z hľadiska dopadov, pretože niektoré z týchto údajov pochádzajú z analýz predchádzajúcich kríz Takže ja by som chcela začať tým, že by som zopakovala, že Svetová banka varuje, že môže sa dostať do chudoby ďalších 53 miliónov ľudí v dôsledku eh, hospodárskeho pokolesu. A, takže stovky ľudí, stovky miliónov ľudí po celom svete stratili svoju prácu a teraz musia bojovať o prežitie aby uživili aj svoje domácnosti a podobne. Včera som počúvala aj správy, um, aj Spojené štáty už oznámujú, akoby už zastala obnova, alebo konjunktúra, ale zároveň sa hovorí, že ešte sme sa nedostali von z tmavého lesa. A tiež e, sa tá obnova, e, alebo tá konjunktúra ešte nedostáva k tým, ktorí najviac boli postihnutí. Čiže to platí teda pre krajiny ako je Európa a e, Spojené štáty, ale ešte horšie je to potom pre tie krajiny, ktoré majú e, horšie kapacity alebo sú na tom horšie. Ehm, čiže dosiahnutie všeobecných vzdelávania a všetky tie milenové ciele rozvoja sú všetky e, dotknuté a dnes by som chcela hovoriť o tom, ako kríza vplýva na ženy a dievčatá, ako na to reagujú jednotlivé krajiny. Keď budeme najprv všeobecne hovoriť, tak e, je tu otázka dostupnosti kvalitného, kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ehm, A je tu otázka toho, že ženy sú povinné poskytovať starostlivosť bez e, úplaty a otázka ponuky, ži, ponuky platených, e, platených zamestnaností ženám. E, je tu tiež obava, že ženy z chudobných rodín budú musieť prestať chodiť do školy, dievčatá a budú musieť pomáhať doma v roku 2007 dievčatá už predstavovali 54 eh, populácie svetovej, ktorá opúšťa školu a toto percento sa má zvýšiť a niektoré z dievčat sa potom už do školy možno nikdy nevrátia. A je stále evidentnejšie, že jedna oblasť, ktorá sa môže v dlhodobom eh, výhľade zmeniť, je práve zamestnanosť. Budeme svedkami zmien v toho, akým spôsobom ženy žijú tak v rozvojových ako v rozvojových krajinách a bude možno, že potrebné celé roky, kým sa opäť obnoví zamestnanosť a pre mnohých ľudí ani nikdy nebudú mať dostatočnú hospodárskú stabilitu alebo bezpečnosť. Čiže v v situácii krízy ekonomiky sa snažia e, na toto reagovať. Tentokrát došlo k, mm, k kolapsu a mm, výroba sa bude meniť, alebo obraz výroby a hospodárstva sa bude úplne meniť, čo bude veľká výzva pre veľké krajiny alebo mnohé krajiny zabezpečiť vôbec e, pracovné príležitosti pre obyvateľov. Medzinárodná organizácia práce ILO hovorí, že z troch miliard zamestnaných, nezamestnaných ľudí po celom svete e, tesne viac ako 40 z nich stvoria ženy. Pôvodne ale novšie údaje uvádzajú, že rýchlosť e, toho, ako strácajú muži zamestnanie sa znižuje, zatiaľ čo rýchlosť je, už v prípade žien sa zvyšuje. Keď porovnáme rok 2009-2007, tak je tam rozdiel 7 e, Viac ako 22 miliónov žien môže stratiť svoje zamestnanosť práve kvôli um, otázke e, rodovej viem, som si istá, že viete, že ženy sú práve zraniteľnejšie v tých krajinách, kde sú exportné spracovateľské firmy, kde tvoria 70 až 80 pracovníkov. A E, zase, ale tieto isté pracovné miesta sa napokon takisto strácajú, pretože dochádza k zníženiu dopytu po takým výrobkoch, ako sú textílie a elektronické výrobky. To má veľký vplyv na zamestnanosť žien v týchto krajinách. E, viete, že tieto veci boli publikované aj v juhovýchodnej Ázii. A chcela by som uvieť, že napríklad aj v Afrike bol jeden to, bol jeden odvetvie priemyslu, ktoré zamestnávalo ženy v elektronike od roku 2002 a však e, po, poslednom, po poslednej kríze v krajinách ako je Lesoto a podobne už e, tieto sektory neprodukujú nič. V Makile napríklad 25 tisíc pracovných miest bolo zrušených a ženy predstavovali 85 e, týchto pracovníkov. Ale keď sa vrátime bližšie tu k nám, tak aj z údaje zo strednej a východnej Európy eh, si preukazujú podobné E, trendy. Napríklad v Bulharsku 44 tisíc ľudí prišlo o prácu a údajne 96 z nich bolo žien. Bolo to predovšetkým v textilnom a obovníckom priemysle. Napríklad ďalej v Polsku textilný priemysel takisto stratil asi 40 tisíc pracovných miest, pretože e, sa znižila, znižil dopyt. ILO teda predpokladá, že ženy budú eh, vytlačené zo pracovných miest rýchlejšie ako muži a eh, už eh, viac ako 1,8 miliardy ľudí na Zemi kvôli pracuje bez normálnej pracovnej zmluvy, ktorá by im zabezpečovala nejaké sociálne zabezpečenie a to sa bude do roku 2020 ešte zhoršovať. Rovnaká správa uvádza, že ženy, a to je správa OECD, uvádza, že meny, ktoré tvoria väčšinu zamestnaných aj v tých eh, najhorších alebo menej kvalitných zamestnaniach, povolaniach, tie budú najviac ovplyvnené. Kríza eh, má takisto silný vplyv na ženy s pristahovaleckou minulosťou, alebo migrantky, osobitne z Afriky alebo Latinskej Ameriky, 78 e, až 80 e, To sú teraz toky týchto žien do bohatých krajín. Mnohé z žien sa vrácajú späť domov, pretože prišli o prácu, čo má tiež vplyv na tie mm, prostriedky, ktoré sa posielali zo zahraničia. Čiže sa z, tak kým to zníženie došlo v krajinách Afriky a Latinskej Ameriky asi o 15 Čo sa zmena na destinačných krajín e, sa, sa, sa, sa mení, pretože v niektorých krajinách e, ešte stále pretrváva e, že to, že je v krajine chudoba a ľudia si hľadajú prácu inde, ale to sa môže zmeniť, pretože aj v zahraničí dochádza k uzatváraniu priemyslu a musia sa ľudia vrátiť domov. A napríklad krajina ako je Španielsko, ktorá utrpela ktoré utrpela s um, znížením cestovného ruchu a určitého toho luxusného sektoru, tak napríklad tam prišli o prácu zase ženy z Latinskej Ameriky, ktoré tam pracovali. Čiže um, mnohé z tých, obava je tu taká, že mnohé z týchto um, zamestnancov alebo týchto pracovníkov sa dostanú do čiernej ekonomiky a budú musieť pracovať eh, dlhšie hodiny za menšiu mzdu alebo nelegálnu mzdu. Chcela by som ešte hovoriť trochu o mm, prepojení, spred, o prepojení hospodárskej krízy a násilia na báze rodu tu máme údaje z predchádzajúcich kríz, niektoré veci možno, lebo tie údaje necelkom sú úplne spolahlivé, ale sú tu dôkazy o nás, že o tom, že v časoch krízy je vyššie násilie páchané na ženách. Boli tu napríklad záznamy z, rok, z krízy v roku 1997, kedy došlo k zvýšeniu násilia počas krízy aj sexuálnemu obšaďovaniu. V súčasnosti máme správy z niektorých krajín, že sa táto tendencia vracia opäť. A prehľad e, viac ako 600 um, e, e, zo 600 um, takých domov pre ženy, ktoré sú obeťami násilia. Tam sa potvrdzuje, že sa ten, tento trend rastie. A takisto e, sú správy o tom, že sa zvyšuje počet žien, ktoré sa dostávajú do sexuálneho priemyslu práve v dôsledku tejto finančnej krízy. Ako som uvedla už predtým, otázka zdravia žien a dievčan je veľkou obavou a správa Svetovej banky e, hovorí, že aj ženy, aj devčatá vlastne môžu mať e, prospech z toho, keď e, sa zvyšuje um, ekonomická aktivita a keď dojde k zniženiu, tak e, má to vždy horší vplyv na devčatá a ženy než na chlapcov a mužov. Zdravie žien a dievčat je, je vo vysokom ohrození. V ťažších časoch často s, sa spoliehajú na verejné služby, ktoré e, skolabujú kvôli nedostatku financovania. Aspoň sedem ministerstiev zdravotníctva v Afrike oznamovalo, že ich rozpočty na zdravotnú starostlivosť budú zoškrtané. A to isté sa ho, takéto signály sú aj z niektorých európskych a z juhoazijských krajín. E, spôsoby e, alebo spôsob e, taký ako, ako, ako vlastne aký má vplyv kríza na jednotlivé rody, e, je tiež, sa tiež odráža aj v tom, aké krajiny prijímajú aké opatrenia. Napríklad v Ázii e, sa, sa hľadajú, sú také dva typy podporných opatrení. Jednak sú to také, ktoré sa zameria na makro, makroekonomickú stabilitu, teda vytvoriť zamestnanosť. A potom sú také opatrenia, ktoré sa snažia e, znížiť dopad kríz na rodinu a je jednotlivcov a každé z nich je taká, všetky tie opatrenia sú také špecifickejšie. Prvá vec je, že keďže vlastne verejné peniaze nejdú do infraštruktúry, je veľmi dôležité dívať sa na to, že o akú infraštruktúru ide a kto bude mať z toho prospech z hľadiska pre všetkým zamestnanosti. Pretože napríklad vo väčšine krajín sa stavebné práce vykonávajú ehm, alebo pracujú tam hlavne muži, napríklad v Indii zase v takomto sektore pracuje až 30 žien. Um, väčšinou sú to také tie denné alebo jednodenné e, najmy na prácu. Potom sú tam rostné financovanie verejných nemocníc a rôznych e, centier starostlivosti, kde sa môžu ženy zamestnávať. Takisto, e, keď sa vlastne aj ďalšia možnosť zamestnávať ženy sú e, ústavy starostlivosti o deti, škôlky a podobne. E, dôležité je teda zabezpečiť infraštruktúru vo všetkých oblastiach, že či, aby sa ženy mohli dostať do práce, teda musí tam byť infraštruktúra, alebo dostať sa do školy pre deti, či bude dostatok peňazí na to, aby aj ženy sa uchádzali o takéto miesta v týchto školách, ktorým sa budú môcť dostať, keď tam bude vybudovaná infraštruktúra. E, tiež je dôležité dívať sa na to, že ktoré odvetvia priemyslu sú, sú v centre pozornosti počas kríz. Hovorili sme aj, pýtali sme sa aj bank napríklad, že kam idú tieto peniaze, ktoré idú na zmiernenie e, e, dopadov krízy, že do ktorých konkrétnych odvetví idú peniaze. Počuli sme veľa o tom, že sa odporuje hlavne automobilový priemysel v rôznych krajinách, ale štúdia Unifemu e, skúmala aj iné príklady, kde priemysel napríklad v Číne, Indii, Tajsku, Vietname, podporoval hlavne malé a stredné podniky a exportné e, firmy, kde bolo zamestnaných hlavne veľa žien, vrátanie teda textilného priemyslu a takéhoto remesel, remeselnej výroby. Ehm, čiže musíme položiť tieto otázky, akým spôsobom ovplyvnia všetky tieto opatrenia e, tú nezaplatenú prácu žien. Čiže aké, vlastne, aké prostriedky budú k dispozícii pre mikrofinancovanie, ktoré môžu zabezpečiť eh, prežitie miliónom žien v podprahových krajinách. Napríklad eh, príklad bol z Japonska, kedy bol stimulačný balíček pre malé a stredné podniky, aby zamestnávali um, aby teda svojich pracovníkov, ktorých zamestnávali na čierno, začali zamestnávať e, oficiálne, aby mohli mať zabezpečené aj sociálne zabezpečenie, e, aby to mali určitú istotu, čo by mohlo byť napríklad len pozitívny príklad pre ženy. E, takisto sa musím pozrieť, aké zdroje idú do jednotlivých kategórií. E, parlamentária skupiny, ktoré pracovali s e, ministerstvami financí, ktoré sú zodpovední za rozpočty, by mohli navrhovať takéto stimulačné um, opatrenia, ktorých mohli mať potom prospech tak ženy ako aj muži a napokon dopad z dostupnosti domácich zdrojov. Čiže dôležité je zistiť, že ktorá krajina akým spôsobom plní svoje um, svoje povinnosti z hľadiska pomoci rozvojovým krajinám a je dôležité, aby banky, Svetová banka a podobne proste tlačili na tie krajiny, ktoré urobili záväzky, že poskytnú prostriedky, aby splnili svoje záväzky a akým spôsobom e, OSN pomáha týmto krajinám. Chcela by som vám povedať, že aj UNIFEM, aj UNDP, aj UNESCO spoločne podporujú um, Jobs Pact, um, pakt pre zamestnanosť, aby za, sa zabezpečila zamestnanosť tak pre ženy a pre mužov takisto poskytovať e, aj prostriedky napríklad ženám a mužov, ktorí pracujú v polnohospodárstve, e, takisto aj v malých a stredných podnikoch, e, kde keď pracujú ženy, sledovať, kade idú verejné prostriedky, či idú hlavne do vzdelávania a do starostlivosti o dieťa, um, tiež zabezpečiť eh, tú príležitostnú prácu, aby takisto bola oficiálna alebo úradná, ktorú veľkú časť z tohto tvoria ženy. Čiže reakcia na krízu nemá predstavovať len prácu pre mužov a sociálnu starostlivosť alebo sociálny príspevok pre ženy jednoducho ekonomická kríza vlastne otriasla eh, aj týmto neregulovaným trhom svetovým, ale zároveň to predstavuje príležitosť pre eh, prijatie zmeny a práve tejto zmeny by sa mali vlády eh, chytiť a pracovať na tom. Takisto štúdia Svetovej banky poukazuje, že politiky, ktoré budujú e, alebo stavajú na úlohe žien, tie by mohli veľmi pomôcť pre zlepšenie situácie žien. To by bolo dobre pre ženy a zároveň by to bolo aj pre celkový rozvoj, pretože je možno získať e, veľký návrat, e, veľkú, vysokú návratnosť v boji proti chudobe a keďže dopad na zamestnanosť bude zrejme najtvrdším e, a najdlhšie trvajúcim dopadom, tak e, Svetová banka apeluje na tvorcov politiky, aby prijali také politiky, to 19th and 20th century models. One way in which countries are doing this is supporting the transformation of economic production. Vrátanie teda zmeny, zmeny situácie, že živiteľmi sú len muži, pretože e, stojí návrat do 19. storočia. Takže ako keď vidíme toľko veľa diskusí, je tu takisto možnosť e, zabezpečiť, aby tento nový ekonomický rast nebol zase nebol za, len zvyšoval tú, tú, tú zamestnanosť žien za nízku mzdu, ale práve sa to musí opačne otočiť. Je potrebné využívať alebo hľadať nové druhy, nové revolučné možnosti, ja neviem, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v rozvoji a podobne tak, aby ženy mohli sa zamestnať a neboli vždy len závislé od nejakých eh, príspevkov. UNIFEM dlho už argumentoval, že eh, z vlády musia byť zodpovedné za takéto politiky. Eh, to je ústredná myšlienka poslednej štúdie UNIFEMu, ale vieme, že mnohé vlády majú veľkú právomoc majú veľké právomoci a vlastne občania nemajú žiadne právomoci. Čiže keď e, ak táto kríza niečo preukázala, tak je tu nedostatok e, naozaj rozhodnej zodpovednosti, um, bank, e, aj napokon regulačných orgánov, napokon aj medzinárodných e, celého finančného systému, ktorý je neregu- to všetko je neregulované. Nesmie sa to robiť takýmto spôsobom a je potrebné, e, aby krajiny preskúmali alebo opätovne pouvažovali teda o trhovom vývoji tak, aby vlastne, alebo o trhovom hospodárstve tak, aby vzalo do úvahy um, gender budgeting a ekonomické alternatívy, ktoré vezmú do úvahy aj ženské potreby, ako napríklad aj starostlivosť o deti a podobne, aby tam boli, čo ja viem, nejaké daňové um, opatrenia. A takisto aj podporovať miestne iniciatívy. In fact, it is precisely... Práve v takýchto časoch uh, je to presne tá situácia, kedy niektoré, um, niektoré štruktúry sa otriasajú a ja teraz je práve možnosť toto všetko napraviť, takže ďakujem za vašu pozornosť. Vám tak ehm, Srdečná vďaka za veľmi zaujímavú prednášku. Otváram diskusiu lebo naše členky určite budú mať otázky. Navrhoval by som taký postup, aby sme si pozbierali viacero otázok a potom by ste ich mohli zodpovedať, prípadne okomentovať. Prvá na zozname je pani Gurmaj, potom položím otázku ja a potom pani Thompson. Takže najprv má slovo pani Gurmaj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som rada, že vás vidím ako predsedničku, pretože mali sme výborné zážitky, keď sme spolupracovali ako s podpredsedničkou s kolegyňami z bývalého výboru, takže naozaj sa teším. V prvom rade e, sa teším, že poznám, mám to šťastie, že poznám e, túto riaditeľku, ona má obrovské skúsenosti v tejto oblasti a som tiež veľmi rada, že tiež e, uvidíme jej profesionalitu a Myslím, že treba sa snažiť vyzerať ako profesionál, ale to nestačí, musíte aj byť profesionál. Čo sa týka hospodárskej krízy, ja som cestoval po Európe a diskutovala o tejto veci a keď sme začali hovoriť o ženách a kríze, poprvýkrát v Paríži 19. marca, sme si uvedomili na začiatku, že 80% mužov bolo postihnutých krízov. a keďže my ženy dokážeme e, myslieť dlhodobo, tak e, bolo e, jasné, že tieto čísla ukazovali len ten efekt, pretože keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, tak tá kríza postihuje ženy. A čo sa týka situácie žien a kríze, musíme hovoriť e, o e, segregácii v povolaniach a v sektoroch a absencii žien v finančnom sektore, pretože sme videli, čo zostalo vo finančnom sektore aj v stavebníctve. E, najviac to posilo mužov, lebo oni tam boli viac zastúpení. A keď uvažujeme o bankách, musíme veľmi jasne pamätať na to, že, ženy, e, mali, že banky mali e, terminálne účty, ale keď sa pozrieme, čo sa stalo s požičkami, tak e, postihlo to aj dlhodobé požičky a tiež je veľmi dôležité tie pracovné doby na zmluvy na dobu neurčitú, na, na dobu určitú a dohody o vykonaní práce e, e, v sektore služieb tiež vidíme, že sa očakáva zvýšenie nezamestnanosti žien. A zároveň e, sa domnievam, že musím hovoriť o um, rodinách, ktoré vedie len žena. A keď sa pozrieme na túto krízu, tak v New Yorku bola konferencia, kde hovorili o výbore OSN o postavení žien Myslím, že to je iná rodina a musíme byť pripravení na tú inú rodinu a tzv. klasická rodina už neexistuje a musíme hovoriť e, o platových rozdieloch medzi pohľaviami. E, nechcem to rozberať do podrobností, musíme tiež hovoriť e, o materských dovolenkách a tiež o ženách v rozvojových krajinách a tam chudoba stále narastá teda rozpočtové e, krátenie tiež e, znamená krátenie v programoch pre rozvoj žien a v charite a tiež musíme budovať solidaritu mimo EÚ a preto musíme mať e, isté opatrenia, čo sa týka situácie žien v kríze. Musíme investovať do verejnej sféry, musíme vytvárať pracovné miesta v sociálnej infraštruktúre, musíme bojovať proti E, segregácii povolania a musíme zvýšiť zastúpenie žien v rozhodovaní, pretože keď sa pozrieme, tak kríza e, je menej účinná, keď e, máme ženy v riadecích pozíciách. Videli sme dve banky, kde to riadili ženy a boli menej postihnuté krízou. A my sme videli teraz, že chcú krátiť rozpočet pre rodovú rovnosť a musíme sa preda, teda o to zasadiť. A tiež aj program financovania účasti žien musí byť e, do toho zapojený. To sú moje návrhy a ja sa pevne domnievam, že by sme mali pracovať s vami a e, mám to šťastie, že poznám vašu šéfku a teraz som však v inom postavení, som prvá podpredsednička e, ústavného výboru a dúfam, že rodová rovnosť bude vysoko medzi prioritami tohto parlamentu. Ďakujem pekne, pani Gurmaj, za všetky tieto stanoviska. Teraz komentáre z mojej strany. Podľa mňa je úplne správne, že samozrejme musíme sa zaoberať zodpovednosťou, teda kto má zodpovednosť za, tú krízu, za tú krízu, ktorú prežívame. A zároveň musím hovoriť aj o tom, že keď nastane takáto kríza, tak je to zároveň určitá možnosť na zmenu. Je to samozrejme výzva na zmenu. To znamená, že v tejto oblasti hospodárstva dúfame, že nastane zmena. Čo sa týka moci, alebo toho, kto ovláda medzinárodné hospodárstvo, čo sa týka toho, kto ovláda finančné hospodárstvo a čo sa týka žien a ich postavenia, tak ženy doteraz v tejto oblasti boli ťažko viditeľné. Na druhej strane, vo verejnej diskusii nevidím, že by boli nejaké konkrétne návrhy na to, akým spôsobom máme skutočne riešiť krízu a ako ju chceme, tak povediac, využiť ako príležitosť na zmenu budúcnosti. A to sú veci, o ktorých diskutujeme teraz, keď tá kríza prebieha. Ale keď to tak zhrnieme, tak zdá sa, že veci sa vrátili do toho stavu, ako boli predtým. A preto mám ten pocit, že my musíme pracovať na tom, aby sme prišli s realistickými požiadavkami na zmenu. A ešte jeden krátky komentár, ktorý sa týka sektoru služieb. Častokrát sa hovorí o tom, ako exportný priemysel trpí krízou. Ale sektor služieb, to je práve ten sektor, ktorý sa označuje ako ten, ktorý má najväčšiu dynamiku rastu a hovoríme o tom, ako potrebujeme mať silný sektor služieb. To znamená, že je to veľmi dôležitá tá oblasť, kde pôsobia ženy. Preto by som sa chcela vyjadriť aj na túto tému a chcela by som, bola by som rada, keby sa zobrali aj tým, ako, aké škody utrpel sektor služieb? To bolo všetko z mojej strany slovom pani Thompson a potom pani Jorovka. Nech sa páči, pani Thompson. Thank you. Clement. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne za e, túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Podľa mňa je osobitne zaujímavé, že e, čo sa e, týka investičného balíka, keď sa pozrieme v Európe, všetky e, tie vládne investičné balíky sa zdajú byť zamerané na e, vytvorenie pracovných miest len pre mužov, e, ako napríklad si spomenuli stavebný priemysel a tak ďalej. A my nediskutujeme v Európe, že aké sú to účinky na zamestnanosť mužov a žien. To je prvá vec. A druhá vec, čo ste hovorili o zelenej ekonomike, Hovorili sme veľa o e, vytváraní mnohých miliónov pracovných miest e, v rámci sektora obnoviteľných energií a v rámci sektora životné prostredie. A tento rok aj švedské predsedníctvo predložilo e, novú rovnostárskú ekonomiku, ktorú potom preberie španielsko predsedníctvo. A keď si uvedomujeme, ako sú pracovné miesta rozdelené v týchto sektoroch, tak vidíme, že máme veľmi silne rodovo e, rozdelené pracovné miesta, pretože 80 pracovných miest v energetike v Európe dnes e, sú miesta mužov. Takže ja sa chcem opýtať, v Európe, ako môžeme využiť túto krízu, aby sme vytvorili nový pracovný trh, ktorý e, bude menej e, rozdelený podľa pohlavy. Ako môžeme vytvoriť e, viac príležitostí pre ženy, ako môžeme roz, rozpili tento e, rodovo rozdelený pracovný trh. Teraz pani Jaroka a potom vystúpi pani Parvanova. Nech sa páči, pani Jaroka. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Počuli sme veľa dobrých informácií pre nás, aby sme si premysleli situáciu, ale e, vidím, že teraz sa ukazuje, že tie rodiny, ktoré už e, predtým e, Ehm, boli chudobné, sú e, veľmi silne postihnuté, e, že e, sa tam stále viac inštitulizuje ich počet a toto je hlavne situácia vo východnej Európe a že títo ľudia sa ťažko vracajú na trh práce a sú to väčšinou rodiny migrantov alebo často aj obrovské rodiny, kde ženy sú jediné živiteľky, pretože v postkomunistickej ére už muži prišli o pracovné miesta vtedy, takže e, ženy boli jediné, ktoré e, mohli e, dostať prácu na černo, alebo neformálnu prácu, alebo slabo platenú prácu, pretože väčšina z nich e, nie sú kvalifikované. A tu nám vidíme, že títo ľudia už sú najviac postihnutí a vidíme, že v rodinách, kde aspoň jedna zo žien bola živiteľka, tak e, tieto ženy e, prichádzajú o prácu a bezdom, počet bezdomovcov narastá a hlavne aj počet detí ako bezdomovcov narastá. A teraz, čo vidím z plánov pre ekonomickú obnovu a zotavenie, my máme obavy z toho, že stredná trieda prichádza o pracovné miesta, čo je samozrejme tiež e, problém, ale málo e, sa staráme o tých, ktorí trpia hladom a o to, ako títo ľudia prežijú. Asi 3 e, e, miliónov ľudí e, sú pod hranicou chudoby v Maďarsku a 750 tisíc týchto ľudí pochádzajú od zmenšin a títo ľudia trpia hladom v zásade. 800 tisíc ľudí trpí a my nevidíme žiadne nápady od vlády, ako to vyriešiť. Ďakujem pekne, pani Jaroka. Teraz má slova pani Parvanova, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem. Je to veľké uspokojenie a zapôsobila na mňa dobre vaša prezentácia a je jasné, že počas krízy nastáva diskriminácia pri tom, že ženy prichádzajú o pracovné miesto, ale chcem poukázať na e, tri e, konkrétne skupiny. Jednu spanula Lívia, to boli ženy z menšín. Máte nejaké údaje, ktoré nám ukazujú lepší prehľad o tom, že viac žien e, prišlo pracovné miesta počas krízy a máme tam aj ženy z menšín. Druhá menšinová skupina sú postihnuté ženy. Aké majú možnosti postihnuté ženy umiestniť sa na trhu práce e, pri e, rovnocenných podmienkach a máme tam tiež e, dvojakú diskrimináciu pracovníčok, ktoré sú diskriminované za to, že sú ženy a za to, že sú postihnuté. Ďalšia skupina sú ženy, ktoré majú neplnoleté dieťa a ženy, ktoré e, sa zúčastňujú v náborových e, ktoré e, sú liečené, čo sa týka reprodukčného zdravia. Z Bulharska mám štúdiu, že mnohé z týchto boli postihnuté a ďalšie, ďalšie ženy radšej skrývajú svoje zámery otehotnieť. A máte aj o tomto nejakú štatistiku? Pretože toto je tiež zraniteľná skupina žien. A mám jednu otázku aj návrh. Máte nejaké iniciatívy a je možné, aby sme mali programy zvýšiť e, a zväčšiť podnikanie pre ženy? Ako môžeme s tým začať od vzdelávania, výcviku a zvyšovania ich skúseností, aby mohli byť viac konkurencieschopné na trhu práce a hlavne e, v podnikanie s vysokými technológiami, pretože teraz e, sa e, ženy skôr považujú za vhodnejšie pre e, služby a pre profesie s nízkym profilom. Ale sú aj profesie, ktoré sú teraz veľmi konkurenceschopné a veľmi vysoko hodnotené, ako napríklad obnoviteľné energie a financie a informatika. Ako môžeme podporiť eh, ženy, aby eh, dostali viac pracovných miest v týchto moderných povolaniach? Ďakujem pekne, pani Pávanová. Teraz má slovo pani Bauer, nech sa páči. Thank you very much, Chair. Like to... Ďakujem, pani predsednička. Ja by som teda trošku chcela rozšíriť eh, ten rozsah Máme určite skúsenosti a vedomosti o tom, že nás narastá agresivita a násilie počas krízy. Máte nejaké údaje alebo skúsenosti v tejto otázke? Pretože sa mi zdá, že tento vedľajší účinok alebo dopad naozaj môže byť aj vážny. A v tejto súvislosti je otázka, že či máte nejakú iniciatívu na rozšírenie alebo posilnenie vzdelávania v oblasti v oblasti cel, cel, celkovej cel, celkových týchto otázok spoločne celkového toho kurikula, pretože e, možno, že niekedy, alebo jedným z problémov, že že táto kríza zasiahla naozaj veľmi, veľmi hlboko a E, vlastne ľudia, ľudia, ktorí sú možno, že na tom, na tom, na tom spodku naozaj nechápu ani vôbec, čo sa deje v tomto finančnom svete, ne, nemajú predstavu o tom, že čo sa vlastne stalo a prečo vlastne, aký to mal dopad na ich e, každodenný život. E, predsednička, ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem äh, aj vám, pani Lupany, za äh, vašu zaujímavú prednášku. A ja chcem mojou otázkou sa pripojiť k poslednej otázke pani Pavanova. Vy ste upozorili na to, pani Panovana, a tiež to spomenula pani Lubrany, že mnohé pracovné miesta by sa mohli vybudovať v oblasti nových technológií, nových alternatívnych energií a vysokých technológií. A že sú to väčšinou pracovné miesta pre ženy, ale nemusia to byť nutné nutne len e, pracovné miesta pre mužov. E, vieme, že aj ženy sú v stave vykonávať tieto pracovné miesta. A toto v súvislosti aj, e, súvisí aj s vzdelávaním, aj so záujmom pre technické povolania a technológie. A sú aj programy, kde špeciálne v školách sa už snažia u dievčat vzbudiť väčší záujem pre vedu a techniku a väčšinou sú to dievčatá, ktoré majú záujem o iné témy alebo menejšie záujem o tieto témy. E, hovorili ste, máte záujem aj o tom e, skúmať e, programy tieto, ktoré sú úspešné, pretože sme hovorili, že ženy môžu teoreticky a vedecky podávať rovnaké výkony ako muži a sú tiež dobre spôsobili robiť tieto pracovné miesta budúcnosti. Ďalšia na zozname pani Záborská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. E, chcem poďakovať pani riaditeľke za skutočne nielen zaujímavú, ale veľmi fundovanú správu, ktorú nám tu predniesla. E, pani riaditeľka, vy ste zástupkyňou OSN e, v Európe. To znamená, že určite sledujete aj podporu tých najchudobnejších krajín zo strany Európskej únie myslíte si že finančné prostriedky ktoré európska únia vynakladá na podporu tých najchudobnejších krajín sú využívané efektívne? to by bola moja prvá otázka. a či si e, myslíte alebo aký máte názor na to že by počas hospodárskej krízy finančnej krízy sa tieto E, tieto finančné prostriedky možno, e, trošku prehodnotili a že by bol zmenený destinátor to znamená že by boli poskytnuté viacej tým ktorí boli krízou e, postihnutí vo vyššej miere. ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská. Posledná na zozname je pani Morín. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Je souscris totalement... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vlastne môžem iba podporiť to, čo povedala pani Bauer. Pre všetkým, čo sa týka agresivity a súvislosti s krízou. Podľa mňa sú to veľmi dôležité témy a ja by som bola rada, keby ste trošku viac rozvinuli tieto myšlienky. Rovnako bola položená aj otázka, ako to vyzerá so ženami a rozličnými typmi povolaní. Mne by zaujímalo, aké programy vôbec existujú v oblasti odborného vzdelávania a čo sa týka napríklad e, toho, ako priviesť dievčatá do takých povolaní, kde tradične málo žien, napríklad myslím inžinierské povolania a tak ďalej. Vieme, že je málo žien pri vysoko kvalifikovaných povolaniach, to je fakt, ale na druhej strane ma zaujíma, čo, čo, čo sa robí preto, aby sa motivovali mladé ženy na to, aby pôsobili v takých pre ženy netypických povolaniach. Samozrejme, možné diskutovať o rozdielnej mzde, o zrentelnosti žien v krízových situáciách, ale čo robíte na to, aby ste zmenili tú situáciu? Ďakujem pekne. Ešte ďalšie doplnenie. Eh, a slovo má pani Kosta. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela na úvod poďakovať za skutočne veľmi zaujímavú prednášku pani Lubrány. Myslím si, že tieto informácie sú veľmi cenné pre nás, alebo sa môžeme inými očami pozerať na situáciu. Myslím si, že tá hlavná výzva v rámci tejto krízy je, že musíme výjsť odtiaľ zmenené. Musíme zmeniť situáciu. Samozrejme, máme tu povinnosť zamýšľať sa nad eh, postavením žien. Vieme, že ženy sú najzraniteľnejšie, sú najviac ohrozované práve stratou práce. A na druhej strane vieme, že ženy môžu najviac prispieť tomu, ako výjsť z krízy. Je to určitý protiklad a bolo by absolútne nesprávne, keď sme pozerali na ženy ako obete, keby sme neuznali to, že je tam istý potenciál a že môžeme ženám pomôcť, ich podporiť a môžeme vypracovať určité rozvojové modely. Vy ste sa vyjadrili aj týmto smerom a to skutočne môžem podporiť. Myslím si, že by sme sa v každom prípade mali snažiť sa viac zamerať na túto tému. Podľa mňa Európa by mala pôsobiť v tejto oblasti, lebo samozrejme to je iba jedna vec. Keď sa pozeráme iba na jednu stranu veci, musím sa pozerať na druhú. Komisia prednedávnom zverejnila istý dokument o sociálnej situácii a tam je uvedené, že 17 obyvateľstva je ohrozených chudobou. A vieme, že to sa týka pre všetkým žien. Dôvody ste spomenuli vy, to nám je jasné. A keď sa pozrieme mimo nášho kontinentu, tak vidíme, že v niektorých prípadoch dokonca nerovnosť sa ešte zväčšila. Vieme napríklad, aké sú problémy, že je čoraz viac násilia a že to je prepojené priamo s hospodárskou krízou. Potom je dôležitý aj prístup k zdravotníckým službám. To je pre nás veľmi závažná téma a Naša prozba alebo náš apel. Mali sme sa zamýšľať nad tým, čo môžeme spraviť. Musíme vyvinúť efektívne stratégie na to, aby sme znižovali chudobu u žien. Na druhej strane sa musíme zamyslieť aj nad tým, ako opatrenia sú k dispozícii, ako napríklad mikroúvery, ako ich môžeme využívať lepším spôsobom, lebo tieto nástroje už dokázali toho veľa ovplyvniť. Pozrieme si napríklad aj Svetovú banku, čo by mohla ona spraviť na to, aby ženy zohrávali e, významnejšiu úlohu, a to nielen v súkromnej sfére a v rodinnom živote, ale napríklad ženy by mohli zabezpečiť aj to, aby ich deti mali lepšie vzdelávanie. Takýmto spôsobom mohli zohrávať významnejšiu úlohu. Okrem toho, ženy mali mať prístup aj k mikroúverom a takto by sa ich postavenie podstatne zlepšilo. Ďakujem pekne všetkým kolegyňam. Toto je veľmi zaujímavá téma a žiaľ, musím povedať, že návšteva pani Lubrány bola veľmi krátka, preto nie je dostatok času na zodpovedanie, detailné zodpovedanie všetkých otázok. Ale aj tak tá diskusia bola veľmi zaujímavá a nech sa páči, pani Lubrány, máte slovo. Thank you so much and the questions are so Ďakujem pekne. Tieto otázky sú naozaj veľmi zaujímavé a veľmi dlho mi potreba zodpovedať všetky. Ja sa na to ani nepokúsim, ale o čo sa pokúsim je to, že som s tým všetky zaznamenala a rada by som bola, keby som vám mohla potom poskytnúť aj písomnú odpoveď na niektoré z týchto otázok. Chcela by som ale ešte sa e, vyjadriť niektorým veciam, napríklad v niektorých otázkach, ako napríklad násilie páchané na ženách alebo dopad na e, ženy z menšín a podobne. Myslím si, že e, určite vždy je tu nedostatok údajov, to, čo je spoločné pre všetky tieto témy. Čiže tam bude treba e, do toho viac investovať e, do získavania informácií a údajov. Mnohé z tém, ktoré ste nastolili, sú skutočne také, že v podstate prác, e, riešenia tu v Európe sú ako práca v Unifemu sa sústredí predovšetkým na rozvojový svet, e, Čiže ja som počula o mnohých dobrých príkladoch, ktoré v Európe existujú a tie by bolo treba skupiť a posunúť ďalej. E, bolo veľa otázok, ktoré boli obrátené alebo smerované na mňa, ale už podľa tých otázok bolo počuť, koľko skúseností vy máte v tejto tu výbore. E, vy ste tu v tomto výbore ženskom, ale existuje množstvo iných výborov, ktoré by mali o týchto veciach vedieť, e, ako napríklad výbor pre životné prostredie alebo DV, tak aby ste s nimi viac spolupracovali s e, týmito otázkami, tak aby to nebolo stále tak, že my máme medzi sebou diskusie na túto tému. A aj v otázke pani Záborskej by som chcela povedať e, toľko, Viete, že OSN určite má veľmi dobré partnerstvo s EÚ a myslím si, že toto partnerstvo sa dalo posilniť aj v oblasti otázky rodovej rovnosti. E, prehod, naša práca bola vyhodnotená a určite výsledkom tohto vyhodnotenia je, že keď niekedy pracujeme spoločne, určite dosiahneme viac, než keď pracujeme na otázkach samostatne. Ale aj za seba by som mohla povedať, uvedem jeden príklad. Ehm, množstvo peňazí ide na dôležitú, e, to riešenie dôležitej krízy, potravinovej krízy napríklad. E, to sa deje cez OSN. A ja mám takisto otázku, že koľko tej, e, toho rodového aspektu bolo napríklad do tohto zakomponované. Čiže um, všetci, všetky z nás, čo sme, alebo všetci z nás, čo sme v jednotlivých našich pozíciách, sa musíme vždy snažiť eh, a klásť tieto otázky e, tejto eh, rodovej súvislosti, pretože vždy musíme pri každej politike, musíme to stále neopak, opakovať, a, aby sme mohli dosiahnuť zmenu a ja budem e, veľmi úzko spolupracovať s vami a keď budem mať konkrétne informácie o všetkom, pokúsim sa získať viac a hneď ich poskytím aj predsedničke. Ďakujem pekne. Eh, ja by som mala návrh, ja si myslím, že táto eh, výmena názorov bola veľmi dôležitá a veľmi, veľmi plodná. Myslím, že podporila nás eh, k tomu, že sme stále kladli viac otázok, tak nemohli by sme raz alebo dvakrát do roka sa mať takéto stretnutie, lebo by bolo dôležité, aby sme videli, že naozaj ženskému výboru záleží na užšej spolupráci s, s OSN. Ďakujem pekne pani Gurmaj a chcem sa skutočne veľmi srdečne poďakať pani Lubrány. Tá diskusia bola veľmi zaujímavá, bolo to množstvo otázok a opätovne sa stretneme. Ešte raz ďakujem pekne za návštevu na našom výbore. We try to take Ďalší bod na našom programe sa týka ústnych otázok. A tu ide rodová, o rodovú rovnosť v rámci zosúľadovania práv a povinností v pracovnom a rodinnom živote. Je to ústna otázka na komisiu, je to ústna otázka na radu. Okrem toho tu máme návrh uznesenia dnes máme veľmi málo času a tak dúfam, že sa nám podarí schváliť obidve tieto ústne otázky. Čo sa týka uznesenia a diskusie okolo týchto otázok, tej sa vrátime a konkrétne ide o to, že 5. oktobra budeme mať návrh uznesenia v všetkých jazykoch a 8. oktobra to je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Takže Máme tu tie, tieto dve ústne otázky, ktoré musíme schváliť. A chcela by som povedať, že jednotlivé politické skupiny už boli zapojené e, do práce na ústnych otázkach. Podľa mňa toto bol dobrý spôsob, ako sme mohli pracovať na tejto téme. Otváram teraz diskusiu a myslím, že pani Morín tu má pár komentárov, lebo ona intenzívne pracovala na tých otázkach. Pani Murín, nech sa páči. Máte niečo, čo by ste nám chceli oznámiť? Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Je crois que pour gagner un petit peu de temps... Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Myslím si, že ušetríme veľa času, ak povieme tak, že tá ústná otázka je jasná, je nasmerovaná na radu, ako aj komisiu. My považujeme za dôležité, aby sme posunuli pre nás centrálne otázky do stredobodu pozornosti. To sa týka zosúľadovania práv a povinností v pracovnom živote, týka sa to aj krizových situácií. Preto podľa mňa tie dve otázky, tak ako sú naformulované, by vlastne mali byť podporené všetkými politickými skupinami. A myslím si, že takto budeme môcť postupovať. Ďakujem pekne, pani Murín zdieľam tento váš názor o tom, aké dôležité je, aby sme úzko spolupracovali na týchto otázkach. To dôležitá téma, zosúladenie pracovného a rodinného života a je to zároveň aj dôležitá platforma pre rodovú rovnosť, aby ženy mali možnosť pracovať. Som veľmi rada, že sa nám že sa vám podarilo tak intenzívne pracovať, úzko pracovať na týchto dvoch otázkach, ale diskusie ešte pokračujeme. Ak teda nie sú žiadne komentáre, pripomienky, chcela by som sa spýtať kolegyň, kolegov, či môžeme považovať tieto dve ústne otázky za prijaté. Myslím, že áno, je tu jednotný názor. Chcem sa poďakovať všetkým za dobrú spoluprácu. Takže pokračujeme v našom bode, v našom programe, tu máme ďalší bod. Je to opätovne veľmi zaujímavá a dôležitá téma pre náš výbor. A síce ide o tzv. štokholmský program. Je to priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov. Budeme mať, tu mať dve, dva príspevky, dve, dva výklady. Tu pôjde o právne otázky, kde bude prezentovať švédske predsedníctvo. Bude tu štátny tajomník Magnus Graner. A čo sa týka azylu, azylovej a, migra- a migračnej politiky, tak tu budeme mať štátnu tajomničku Minu Junggren, tiež zo Švédska. A oni uvedú túto tému, ktorá sa týka štokholmského programu. Ako vieme, štokholmský program sa veľmi úzko dotýka našej práce, keď ide o diskrimináciu, spravodlivosť, bezpečnosť pre našich občanov. Na tomto mieste by som chcela privítať štátnych tajomníkov zo Švédska. Vítajte medzi nami. Då vill jag hälsa statssekreterare Min... Chcela by som na tomto mieste privítať štátnu tajomničku Minu Jungrien, ktorá vystúpi ako prvá so svojím príspevkom. Oblasť, o ktorej bude hovoriť, sa týka migrácie a azylovej politiky. Sme veľmi radi, že ste prišli dnes medzi nás na zadanie nášho výboru, lebo toto je veľmi dôležitá téma pre náš výbor a rovno vám udelujem slovo, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ctení členovia výboru. Na úvod by som sa chcela poďakovať za toto, pozv- za pozvanie a som rada, že môžeme hovoriť o švedskom predsedníctve, respektíve o aktivitách v súvislosti so štokholmským programom. Je to 5-ročný program, ktorý má nahradiť terajší hákský program. Toto je jedna z dôležitých úloh pre švedské predsedníctvo a ja budem hovoriť o takom všeobecnom politickom orientovaní tohoto programu a potom vystúpi môj kolega Magnus Graner, štátny tajomník, ktorý bude viac hovoriť o otázkach, ktoré budú pravdepodobne relevantné pre váš výbor, lebo máte zodpovednosť tejto oblasti. Čo sa týka nového strategického programu, ktorý sa týka právnych a vnútorných záležitostí, toto je jeden z dôležitých dokumentov v tejto oblasti, ktorý sa týka slobody, spravodlivosti v najbližších rokoch. Našou víziou je, aby táto práca viedla k určitému programu, ktorý prispie v otvornejšej, bezpečnejšej Európe, kde budú chránené práva jednotlivca. Cieľom predsedníctva je štokholmský program, ktorý má byť ambiciózny, dlhodobý a vyvážený. Ambiciózny v tom zmysle, že má odzrkadlovať dôležitosť spolupráce v rámci Európskej únie – Ide o to, aby sme vytvorili jasné politické rámce pre to, čo chceme vlastne dosiahnuť. Z dlhodobého hľadiska je to dôležité preto, lebo tie ciele, ktoré sa stanovia, majú byť základom pre ďalšiu efektívnu spoluprácu. Aj po tom období tých 5 rokov, na ktorý sa, zameria, na ktorý sa zameriava tento program v prvej rade. A to vyvážené takým spôsobom, že je tu opatrenia, ktoré majú represívny charakter, majú byť dosúladené s opatreniami, ktoré majú chrániť integritu osobnosti a základné práva. Perspektíva občanov to je veľmi dôležitou súčasťou našej práce. Spolupráca v budúcnosti má byť relevantná pre našich občanov, máme tu mať konkrétne opatrenia, ktoré budú viesť k tomu, že vytvoria pridanú hodnotu pre našich občanov. Toto je niečo, čo zdôraznili členské štáty pri tých stretnutiach, ktoré sme mali. Čo sa týka zájmu občanov o štokholmský program, tak vidíme, že je veľký. Vo Švedsku prebieha diskusia o smerovaní programu, prebieha to v tradičných médiách, ale napríklad aj v jednotlivých politických skupinách. Sú to témy, ktoré sa objavujú aj na blogoch a na ktorých pracujú dobrovoľnícke organizácie. Myslíme si, že to súvisí s tým, že tento proces je taký transparentný, sa týka verejnosti a e, zdá sa, že tá orientácia programu je dobre nastavená pre občanov. Ctení poslanci. Očakáva nás veľmi zaujímavá jeseň. Môj kolega Magnus Grauner a ja s ním počas septembra sme sa zúčastnili bilaterálnych stretnutí v viacerých členských štátoch. Štokholmský program bude na programe stretnutia, bol na programe stretnutia v Štokholme. Toto je veľmi dôležité, lebo sme si vypočuli názory členských štátov. Môj dojem z tej diskusie, ktorá prebehla pri bilaterálnych stretnutiach, je, že je tu veľká jednota o tom, aké majú byť tie hlavné línie v rámci štokholmského programu. Ako má vlastne prebiehať spolupráca v budúcnosti. Našou úlohou ako predsedníctva je, aby sme sa držali tých dôležitých bodov a potom musíme ďalej rozvíjať a o to, toho sa budú týkať vlastne rokovania počas jesenia. Na konci októbra chce švedské predsedníctvo prezentovať prvý návrh textu. Po, potom budeme viesť intenzívne rokovanie, až kým sa na samite v decembri neschváli tento program. Ten proces, ktorý je pred nami, je samozrejme veľmi dôležitý. Dôležité, aby Európsky parlament bol zapojený do celého procesu ako kľúčový aktér. Švédske predsedníctvo pri viacerých príležitostiach sa stretlo s dôležitými aktérmi v Európskom parlamente a musím povedať, že máme skutočne dobré kontakty. Uskutočili sa viaceré podujatia a aj ďalšie sú ešte na programe bude veľmi zaujímavé si vypočuť stanoviska priority Európskeho parlamentu v súvislosti s týmto programom. A veľmi sa tešíme aj na to uznesenie, ktorým sa budete zaoberať v novembri. Dnes tu vlastne vedieme diskusiu s Európskym parlamentom. Bolo, skutočil sa neformálny summit v Štokholme a mali sme stretnutia s členskými štátmi toto všetko bude viesť k tomu, že predsedníctvo môže ďalej pracovať na štokholmskom programe, kde chceme sa viac zamerať na občanov, kde chceme mať ambiciózny program, ktorý bude veľmi, e, veľmi konkrétny a kde budú jasné priority. Úmyslom švedského predsedníctva je, aby sme naďalej mali veľmi otvorený, transparentný proces, kde budú zapojené všetky členské štáty, kľúčoví aktéry, ako aj príslušné inštitúcie. My sa tešíme na prácu na štokholmskom programe. Je to veľmi dôležitá legislatívna práca. A verím, že počas e, jesene sa uskutoční viaceré diskusie s Európskym parlamentom. Vaša práca je veľmi dôležitá na to, aby sme dosiahli úspešný výsledok. Musíme dosiahnuť záverečný výsledok, ktorý dokážu, dokážu podporiť všetci, tak Rada ako Európsky parlament. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne za poskytnuté informácie. A teraz má slovo pán Magnus Graune, štátny tajomník zo Švedska. Nech sa páči, máte slovo. Tak. Beste Ďakujem pekne. Ctená pani predsednička, vážené členky, členové výboru FEM. Jeden z, jeden z cieľov švedského predsedníctva je, aby sme prispeli k naplneniu cieľov Európskej únie. To znamená, že chceme zvýšiť bezpečnosť a ochranu našich občanov. Zameriame sa na existujúce práva, pozeráme sa na to z hľadiska občana a to vlastne už bolo východisko e, oznámenia komisie svojho času. Základné práva sa tam spomínajú a veľmi dôležité je právo na nediskrimináciu to znamená, že je tu zákaz diskriminácie na základe veku, sexuality, pohlavia, etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo prípadného postihnutia. Ďalšia dôležitá otázka, na ktorú sa zameriavame, je to, aby sme mali také opatrenia, ktoré poskytnú lepšiu právnu ochranu pre, eh, pre ľudí, ktorí sa to týka. To znamená, že ide napríklad o ženy alebo postihnutých podpora obetí zločinov to je priorita e, toho programu. Keď niekto je konfrontovaný s kriminálnym činom, to samozrejme vnímame ako niečo nepríjemné alebo až dokonca dramatické. Toto je o to horšie, ak je človek obeťou zločinu v zahraničí. Sloboda pohybu v Európskej únie a to, že ľudí, ľudia čoraz viac cestujú, vedie k tomu, že čoraz viac ľudí sa stáva obeťami e, zločinov v zahraničí. Preto je dôležité, aby naši občania rátali s tým, že dostanú podporu, pomoc, ako aj relevantné informácie a že im to bude poskytnuté v takom jazyku, ktorému budú rozumieť ak teda sa stanú obetou, stanú obeťou zločinu v Európskej únii. Viem, že toto je otázka, ktorou sa Európsky parlament už zaoberal a ktorú považuje za dôležitú prioritu. Preto sa spoliehame na vašu podporu a veríme v konštruktívnu spoluprácu, kde sa budeme snažiť zlepšiť práva obetí zločinov. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi to je ďalšia prioritná otázka pre švédske predsedníctvo. Zaoberať sa zraniteľnými ľuďmi, ženami, deťmi e, a zneužívanie žien a detí e, to je niečo, proti čomu musíme bojovať. Táto práca je dôležitá, ešte dôležitejšia je koordinácia na medzinárodnej úrovni a musíme povedať, že predovšetkým európska práca je veľmi relevantná na tejto téme. Na jeseň sa bude diskutovať eh, rámcové rozhodnutie na rade a dúfame, že sa to podarí celé uzavrieť ešte pred koncom roka. Toto rámcové rozhodnutie bude znamenať dôležitý nástroj pri spolupráci v rámci Európskej únie, kde sa bude bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi ale nestačí, keď, keď bude Európska únia spolupracovať v tejto oblasti. Dôležité sú tretie štáty, krajiny pôvodu, tranzitné krajiny. S nimi musíme spolupracovať na to, aby sme mohli dosiahnuť výsledky. Švédske predsedníctvo sa rozhodlo, že chce bojovať proti e, obchodovaniu s ľuďmi a považujeme to za veľmi dôležitú tému pri rokovaní s tretími štátmi. Preto zorganizujeme aj veľkú medzinárodnú ministerskú konferenciu, ktorá sa bude zoberať touto témou. Uskutoční sa to v Bruseli, bude to 19. a 20. oktobra. Európsky parlament je samozrejme pozvaný, aby sa zúčastnil tejto konferencie v októbri a už sa tešíme na vašu účasť. Dúfame, že táto konferencia bude viesť k výmene dobrých skúseností a myšlienok v tejto oblasti a že sa podarí schváliť tzv. Action Oriented Paper, ktorý sa bude zaoberať bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Podporíme aj iniciatívu na bilaterálne partnerstva, aby sa posilnila cezhraničná spolupráca v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Otázka obchodovania s ľuďmi je veľmi aktuálna práve v roku 2009 tie bilaterálne stretnutia, ktoré sa uskutočnili v septembri, ukázali, že všetky členské štáty si uvedomujú, aká je dôležitá tá otázka, aké je dôležité mať opatrenia, ktoré budú bojovať proti tomuto fenoménu. Samozrejme, táto otázka musí byť súčasťou aj štokholmského programu. Zo strany švedského predsedníctva spravíme všetko preto, aby štokholmský program zodpovedal očakávaniam a želaniam našich občanov. Očakávame, že budeme viesť konštruktívne diskusie aj s Európskym parlamentom. My sme vám už teraz v dispozícii pre vaše prípadné komentáre, komentáre alebo otázky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Eh, Ďakujem pekne a som pevne presvedčená, že kolegyne, kolegovia budú mať určite nejaké pripomienky, komentáre, otázky Teraz by som chcela dať slovo, ale zodpovednej spravodajky na náš výbor ide o pani Jiménez. A chcela by som vás informovať o tom, že tu máme spoluprácu s ďalšími výbormi nášho výboru. Je to napríklad výbor LIBE, ktorý sa obrá občianskými slobodami a potom je to výbor pre právne veci, a potom je tu aj výbor, ktorý sa zaoberá ústavnými otázkami, otázkami. Takže máme úzku spoluprácu aj s ďalšími výbormi a teraz by som dala slovo našej spravodajky. Nech sa páči pani Jiménez. <clears throat> Eh, dobrý deň, dobrý deň pán Grané, pani Lundgren. Ja som chcela sa opýtať pána Granera, že keď ste hovorili o spolupráci Európe pri ochrane obetí násilia, rada by som vedela, či máte nejaké predstavy a myslíte, že sa to môže rozvíjať počas švedského predsedníctva, alebo možno španielské predsedníctvo by to mohlo dokončiť. Teda, či to vy spustíte, alebo zahrnete do programu, či by bolo e, možné mať európsky rozkaz e, o ochrane obetí násilia. Ja myslím, že je dôležité, že keď jedna žena, ktorá je chránená v Španielsku, keď e, vycestuje do mm, Francúzska, Anglicka alebo Švedska, e, aby bola e, stále nadalej pod ochranou, alebo aké máte v, tomto, v tejto veci predstavy? Ďakujem pekne. Myslím si, že mohli by ste zodpovedať individuálne každú otázku aby sme mali žiť tak otázku, odpoveď, aby to bolo konkrétne, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za otázku. Dovolte, aby som začal tým, že žiaľ otázka obeti zločinov e, nebude definitívne riešená v štokholmskom programe. Žiaľ, som presvedčený o tom, že tu ide o otázku, na ktorej budú musieť pracovať všetci politici v Európe z dlhodobého hľadiska. Samozrejme, my v rámci štokholmského programu odvedieme náš diel práce. Ale na druhej strane, čo je pozitívne, môžeme skonštatovať, že je tu tak povedať jednota, konsenzus o tom, aké dôležité sú otázky, aká dôležitá problematika obetí zločinov. Keď sa pozrieme mimo štokholmského programu, tak vieme, že čoskoro tu bude návrh na revíziu existujúceho nástroja. A ten, uvidíme, ako tento proces e, bude relevantný pre štokholmský proces. To musím povedať, že o tom nemám nejaké bližšie informácie, ale dôležité je, aby kroky prebiehali tak na krátkodobej ako dlhodobej úrovni. Ďakujem pekne. Poznačila som si viacerých e, rečníkov, ktorí by chceli vystúpiť. Budem mať viacero otázok. Vidím, že to, toto je veľmi dôležitá téma pre našich, pre našich členov. Teraz pa, dostane slovo pani Papadopolis, nech sa páči. Thank you very much, Mrs. Uh, Chairman. Ďakujem, pani predsednička. Som veľkoľne počúvala, čo ste povedali a Moja otázka je pre pána Magnusa Grunera. Ja som si prečítala program a je naozaj veľmi ambiciozný. Sú podľa môjho stanoviska k ja si myslím, že je potrebné chrániť e, ženy pred e, domácim násilím, pred obchodovaním so ženami, teroristickými aktivitami a všetkými týmito násilnými e, trestnými činmi. Chcela by som sa teraz spýtať, že či by ste zahrnuli do tohto programu aj nejakú um, nejakú úlohu pre, väčšiu, väčšiu úlohu pre ženy, pretože ženy hrajú výraznú úlohu práve v rôznych oblastiach života. Ja by som bola pod, motivovaná, keby v tomto programe sme dávali ženám prostriedky, aby mohli byť aktívnejšie v politickom živote, pretože vieme, že je nízka zastúpenosť žien v tých vysokých, vyšších pozíciách a preto je tu nedostatok demokracie. Čiže namiesto toho, aby ženy mali tú pasívnu úlohu, aby sme robili program pre ženy, ale naopak, aby sme zase ženy podporili v tom, aby, sa, aby mali tie zručnosti, aby ženy boli aktívnymi, aby mohli zastávať tieto pozície, aby mohli mať eh, potom lepšiu budúcnosť, čo by prinieslo lepšiu budúcnosť všetkým. Čo, čo si to myslíte? Ďakujem pekne a slovo dávam pánovi Magnusovi Graunerovi. Ak tak chcete zodpovedať, nech sa páči, máte slovo. Musím povedať, že plne s vami súhlasím. Čo sa týka žien vo všeobecnosti, tak e, oni nie sú obeťami. Tu ide skôr o to, aby sme e, ich posilnili. Práve to slovo empowerment je veľmi dôležité. Keď som teda toto povedal, tak zároveň musím povedať aj to, že sa musíme zamerať na to, o čo vlastne ide pri tomto programe. Je to totižto program, ktorý sa zaoberá právnymi ako aj vnútornými otázkami. Netýka sa to všeobe- e, spoločnosti vo všeobecnosti, ide skôr o, o to, akú úlohu zohrávajú právne orgány. Ide o určité siete. A tu musíme žiaľ skonštatovať, že ženy sú nadpriemerne zastúpené v tej skupine obetí rodnotných typov zločinov. Pre všetkým ide o súkromnú sféru, rodinnú sféru. To je taký typický príklad. No a to je to, čím sa musíme zaoberať. Na to musíme zamerať našu politiku. Ale neznamená to, že my sme toho názoru, že ženy vo všeobecnosti by boli obeťou spoločnosti. Nemyslím si, že nejaká švédska žena by si myslela, že toto bolo to východisko našej vlády, keď sme sa nad tým zamýšľali. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Thompson. Nech sa páči. Ja vil tale po dansk. Um... Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja vám položím otázku po dánsky. Myslím si, že to, čo ste povedali, je veľmi zaujímavé. A chcela by som povedať, že je to taký program, ktorý skutočne podporuje práva občanov a pre všetkým tu ide o nediskriminovanie, o boj proti obchodovaniu s ľuďmi. To sú dôležité oblasti. My vieme, že napríklad Dánsko tam má určitú výhradu v tejto oblasti. Teraz by ma na tomto mieste zaujímalo, aká je tam situácia. Mm, myslím, dôležitá otázka azylu, ale mne nejde teraz o nejaké otázky samotnej migrácie. Mňa skôr zaujíma tá diskusia a tie rozhovory, ktoré vy ste viedli s členskými štátmi, lebo vy ste povedali, že ste mali viaceré bilaterálne rokovania. na vy ste hovorili s členskými štátmi. Mne by teda zaujímalo, aký je názor štátov na no migračnú politiku a čo môžeme očakávať v zmysle, teda to, čo vyplnulo z týchto diskusí, čo môžeme očakávať? Tak, fru Thomsen. Ďakujem pekne, pani Thomsen. A slovo by som teraz dala pani Mine Jungren, aby zodpovedala túto otázku, ktorá sa týka e, pristahovalectva, azylu a tak ďalej. Nech sa páči. Ďakujem pekne za položenú otázku. Práca na spoločnom azylovom systéme prebieha. Prebieha stanoveným spôsobom. Áno, je tu záujem, aby sa vybudoval spoločný azylový systém, aby sa to dopracovalo do roku 2012. To znamená, že existuje už určitý počet právnych aktov, legislatívnych aktov, na ktorých sa pracuje a pevne dúfame, že sa podarí schváliť predovšetkým tú legislatívu, ktorá sa týka podpornej agentúry. To znamená, že švedské predsedníctvo pracuje na tejto téme, pevne dúfa, že sa podarí túto prácu dobre pripraviť a že to celé bude prebiehať stanoveným smerom. A štokholmský program vlastne podporuje toto úsilie. V rámci bilaterálnych stretnutí s členskými štátmi, ktoré prebehli počas septembra, tak zároveň musím povedať, že ešte predčasne hovoriť o tom, čo bude obsahovať štokholmský program detailo. A ale ten všeobecný dojem, ktorým mám spolu s kolegom Gránerom, je, že je tam veľká jednota, čo sa týka tých hlavných rysov. A jeden z týchto hlavných rysov je práve to, aby sa spoločne riešila táto otázka. Keďže máme spoločné externé hranice, mali by sme mať spoločné pravidlá preto, ktoré sa týkajú tých ľudí, ktorí sa zdržiavajú v Únii. Ďakujem pekne. E, tak, Thompson. Mm, Pani Thompson, chcete doplniť? Ďakujem za tú odpoveď, ktorú ste mi e, poskytli. Ja som nemyslel teraz ani tak izolujú politiku, ale skôr o migračnú politiku. Teda ide o spoločnú mi, migračnú politiku, nie azylovú politiku, ktorá by sa rozšírila Takže vy myslíte legálne pristahovalectvo, áno. Áno, čo sa týka tejto oblasti a čo sa týka tých smerníc, ktoré sú ukončené a na ktorých sa pracuje, tak by som mohla skonštatovať, že tie ďalšie smernice tak e, tam ten proces prebieha. Ja pevne verím, že členské štáty majú ambície v tejto oblasti, aby sa v tom, na tom pokračovalo, lebo teraz sa to trošku pribrzdilo. Ale bude sa to si ťahať do budúcnosti. Pravdepodobne hospodárska situácia priviedla k tomu, viedla k tomu, že ten proces sa spomalil. Čo sa týka stanoviska Švedska, tak my máme legislatívu, ktorá vstúpi do platnosti, vstúpila do platnosti v decembri 2008. Boli by sme radi, keby to, bola taká, keby to bola taká inšpirácia pre ďalšiu prácu na európskej úrovni. Ale samozrejme, my sme otvorení, lebo sú tam mnohé aspekty, mnohé názory iných štátov, a musíme nájsť niečo, na čom sa, nájsť niečo, na čom sa zhodneme. Ale môžem vás ubezpečiť, že práca prebieha ďalej a práca na tých smerniciach, kde tá téma je rozpracovaná, sa pribrzdila. Dôležitý je ten časový aspekt. Ale keby ste chceli k tomu nejaké detaily, musíte sa spýtať samozrejme komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som ja chcela položiť otázku a ja by som chcel nadviazať na tému, ktorá sa týka pristahovalectva a pristahovalectva pracovných síl. V tejto oblasti máme tzv. modrú kartu. Tam sú určité nariadenia, čo sa týka ďalších fóriem pristahovalectva, tak vy ste spomínali, že sa to tam pribrzdilo. A mňa by zaujímalo, Súvisí to s krízou, alebo čo vedlo k tomu, že tá práca sa zastavila, pribrzdila. Podľa toho, čo, čo povedali štátni tajomníci, tak som pochopila, že sú tam určité prieťahy. Mňa by zaujímali dôvody. A potom ešte otázka, ktorá sa týka toho, že obidva ste hovorili, že štokholmský program je určitým základom pre veľkú spoluprácu na úrovni štátov, ako aj na úrovni ďalších organizácií. Mňa by zaujímalo nasledovné. Čo sa týka migračnej politiky, s akými neštátnymi organizáciami sa spolupracuje? Ďalšia otázka sa týka dopadov tohoto programu a tu ide o slobody občanov, o integritu osoby. Toto sú veci, ktoré budú riešené v programe. Chcela by som sa spýtať, že tá spolupráca, ktorú máte s inými organizáciami a kde pracujete na osobnej integrite a na osobnej, slob- osobnej slobode, ako to celé prebieha? To sú teda tie moje otázky na vás a rovno udelujem slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Začala by som tými otázkami, ktoré sa týkajú migrácie. Môžem zopakovať. Aké sú tie dôvody, prečo sa tá práca práve na legálnej migrácii a migrácii pracovných síl, prečo zastavila? Myslím, že je skutočne najlepšie sa spýtať komisie ja by som mohla vysloviť iba určité špekulácie. A tieto špekulácie sa obmedzujú na to, že vidíme, že máme zložitú hospodárskú situáciu, ktorá sa netýka ale iba Európy, ale týka sa celého sveta. To je vlastne to, čo prekrýva teraz tieto otázky. Ale ako som spomínala, ide skôr o špekuláciu z mojej strany. Čo sa týka samotných organizácií, ktoré sú relevantné pri tej spolupráci, tak chcela by som vyzvihnúť UNHCR. Toto je jeden z významných alebo možných aktérov a táto organizácia mohla získať určitú úlohu aj v rámci tej podpornej agentúry Takže je to teda dôležitá agentúra. Samozrejme sú tam aj ďalšie. Mohla by som hovoriť dlhšie, ale toto bolo to podstatné. Nech sa páči, pán Grauner. Na doplnenie by som chcel povedať, že na ceste tam, čo sme dosiahli teraz, sme diskutovali o návrhu štokholmského programu takmer 2 roky. Dôležité bolo, aby sa tie názory koordinovali. A tu musím povedať, že išlo o stovky, teraz neviem, či to bolo 700 alebo 900 rozličných odpovedí, ktoré sme dostali od tak vlád, od jednotlivcov, od mimovládnych organizácií alebo rozličných agentúr, ktoré sú súčasťou systému EÚ. To znamená, že bola to skutočne vysoká miera koordinácie v zmysle typickej švédskej otvorenosti. Dnes na ceste do parlamentu sme stretli generálneho riaditeľa agentúry pre základné práva. Samozrejme, toto je tiež veľmi dôležitý aktér v tejto súvislosti. On bol na ceste do parlamentu, kde mal informovať o svojom názore na tento program. No a dôležitá je práve diskusia s touto agentúrou. Čo sa týka toho politického obsahu, čo sa týka nášho predsedníctva, a to neviem hovoriť o procese, ale skôr o tej politickej stránke, je veľmi dôležité, keďže sme mali diskusie s takmer všetkými členskými štátmi v priebehu septembra, tak vidíme, že je dôležité, že práva občanov musia byť chránené a to je centrom diskusí medzi jednotlivými členskými štátmi. A toto musí byť vyjadrené v štokholmskom programe. Všetci vieme, že ochrana občanov má viaceré dimenzie. A jedna dimenzia bola veľmi jasná v hákskom programe. To je ochrana pred útokmi, pred terorom, pred hrubým organizovaným zločinom. A to, čo je dôležité v rámci štokholmského programu, je, aby sa chránila integrita osobnosti. Ďakujem. Vám tak. Ja vil takia kolegen. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegom za zaujímavé otázky a samozrejme chcem sa poďakovať štátnym tajomníkom tak za prezentáciu, ako aj za jasné odpovede na otázky. Vidíme, že sa nám podarilo dodržať stanovený čas. Ja viem, že ste zanepráznení a o 11.30 ste nás, nás musíte teda opustiť. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Budeme aj naďalej úzko spolupracovať pri riešení týchto otázok. Ďakujem pekne. föreslår jag att vi fortsätter med dagordningen. Chcela by som navrhnúť, aby sme pokračovali v našej práci a teraz máme na programe diskusiu o správe, ktorú, na ktorú zodpovedná pani Jiménez a rovno by som udelila slovo pani Jiménez. Nech sa páči. <clears throat> Eh, Dobrý deň. V prvom rade sa chcem predstaviť pre tých, ktorí ma e, nepoznajú. Volám sa Teresa Jiménez de Feril a keď sa opýtate v mojej krajine o mňa, alebo keď niečo vyhľadáte o mne, tak e, moje e, meno bude vždy spojené s obranou slobody, dôstojnosti a spravodlivosti. E, teda chcem povedať, že e, to, čo som robila v posledných rokoch mojho života, to je v ostatných rokoch, bolo, že som obraňovala obete. E, Sústredil som sa na obranu obeti terorizmu, ale nielen to. Ja som vždy obraňovala a obhajovala obete. A vždy som sa pohybovala medzi obeťami bez ohľadu na to, kde tie obete boli, alebo odkiaľ pochádza to ich e, utrpenie, e, je tu spoločný leitmotiv mojej práci a to je e, hľadanie spravodlivosti a ja preto som ďačná tomuto výboru za to, že mi umožnil predložiť tento návrh na uznesenie o e, zmluve so Stockholmom, čo ja považujem za e, vec, ktorá je veľmi dôležitá a to je snaha o e, slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. Ja si myslím, že v tomto stanovisku, ktoré ja som chcela vyjadriť, je súbor bodov, ktorými chceme obhajiť alebo podnetiť niečo, čo chýba v štokholmskom programe. Ja si myslím, že ako kolegyňa povedal, ani ja nechcem byť obeď, ani nikto nechce byť obeď a my, že nemusíme stále e, sa prezentovať e, ako obete. Ale tiež e, nemôžeme poprieť, že existujú podmienky, v ktorých sú ženy znevýhodnené a v tomto prípade a v prípade násilia všetkých týchto zločinov a terorizmu ženy sú na tom oveľa horšie a ja vám považujem za veľmi dôležité, aby štokholmský program to zohľadnil. A preto v prvom bode, ktorý máte, vidíte, že sa nalieha na rade, aby e, sa e, veľmi venovali obetiam násilia a tieto podporovali. A preto myslím, že bolo vhodné, aby v, počas švedského predsedníctva aj španielského predsedníctva sme iniciovali um, tento európsky rozkaz na ochranu obetí, uh, ktorý som spomenul a ktorý má zabezpečiť, že ženy obete budú chránené vo všetkých uh, krajinách EÚ. Myslím, že je to ťažké dosiahnuť, ale musíme za to bojovať. A po druhé hovorím uh, aj o tom, ako ste si všimli všeobecnejšie, o tom, že ja považujem obete terorizmu za e, nepriame obete, nielen, že sú priame obete terorizmu, ale sú aj nepriame obete v tom, že väčšina z nich sú e, matky, ženy, vdovy. Zvyčajne o nich nehovoríme, ale ja, čo sa pohybujem medzi obeťami, môžem vám zaručiť, že e, tí, ktorí vedú domácnosť a ktoré obhajujú rodinu, chránia svoju rodinu a každý deň bojujú za dôstojnosť a slobodu, a všetky tie základné e, ľudské hodnoty sú to práve ženy. A e, my, e, ktorí sme teraz sa stretli v Združení obete terorizmu v Paríži, kde boli obete z Izraela, Zimbabwe, Irska a väčšina z nich, týchto obetí boli ženy. A každá z nich má úplne iné pozadie, ale uh, každá z nich bojuje za spoločnú myšlienku a boli to práve ženy. Preto myslím, že je potrebné, aby sa je čo Valenty a utrpenie týchto žien ako obeti terorizmu. Ďalšia vec je úloha, ktorá by sa mal zrealizovať v rámci štokholmského programu, je poskytnúť väčšiu podporu a ochranu ženám, obetiam e, násilia. A dôležité, aby toto sa tiež presadzovalo počas španielského predsedníctva. Chcem hovoriť aj o význame mladých obetí. Neviem, ako je to v vašej krajine, ale v e, našej krajine je e, obrovský nárast e, vražd devčat 16-17 ročných. Sú to tiež ženy, ktoré znosilňa a potom zavražia. Myslím, že by sme tiež mali sa snažiť o to, aby tieto dievčatá boli chránené. A keď hovoríme o domácom násilí, ja by som chcela ocitovať e, správu z snemovne e, Commons v Británii, kde hovoria, že e, ženy vo veku od 19 do 49 rokov viacej trpia domácim násilím ako inými problémami. Preto treba bojovať aj za ne a tiež je dôležité hovoriť a bojovať e, za ženy, ktoré prišli v imigrácii. Aj v Taliansku a Španielsku existujú dievčatá, emigrantky, ktoré sú Európanky, e, pretože už e, tu žijú mnoho rokov, chodili na stredné školy vo Francúzsku, Anglicku, Taliansku, ale potom v rodine stále trpia týmto násilím, či už to pochádza od otca, ako napríklad v Taliansku e, mnohé z nich zomreli e, kvôli násiliu od otca, alebo aj e, trpia násilím zo strany priateľa alebo osob vo svojom okolí. Takže v tomto štokholmskom programe my ako výbor pre by sme mali žiadať o ochranu týchto európskych dievčat, ktoré síce sú z Maroka alebo z iných krajín, eh, považujú sa za Európanky a chcú žiť medzi nami a eh, my preto nesmieme prestať s ich ochranou. A tiež som chcel povedať, že je veľmi dôležité eh, hovoriť o tom, čo pán Granek spomenul, je mm, zaobchádzanie s ľudskými bytostiami a ja chcem naďalej pokračovať v tom, že im budeme dávať e, fyzickú a psychologickú pomoc a realizovať programy na to, aby e, tieto osoby, ktoré chcú e, spolupracovať, neboli potom vystavené a bezbrané, aby existoval program právnej ochrany, aby tieto ženy boli chránené takouto ochranou sieťou. Ja som chcela len takto viacej vysvetliť toto stanovisko. Ďakujem pekne. Viem, že máme takú spravodajkyňu, ktorá pracuje s veľkými poznatkami a veľkou angažovanosťou. Skutočne ďakujem pekne. Ja by som vám tiež chcela položiť jednu otázku. Prečítal som si návrh a počúvala som aj veľmi pozorne Myslím si, že toto je veľmi dôležité a myslím, že to, čo je dôležité, to, čo je relevantné, je tam zapracované. Spoločne, podľa môjho názoru, by sme mohli podporiť väčšinu tých bodov a mohli sme to podporiť veľkou väčšinou. Mala by som mať takú jednu malú otázku. Týka sa to bodu 5. Čo sa týka obchodovania s ľuďmi, Trošku mi tam chýba to, že sa tam nehovorí viac o obchodovaní s ľuďmi za sexuálnymi účelmi. To znamená, že podľa mňa je toto e, práve tá, tá väčšina, alebo tá väčšina dôvodov, prečo sa obchoduje s ľuďmi. Podľa mňa by sa tam malo trošku viac rozvinúť Mimochodom sa vám chcem poďakovať za tú odvedenú prácu. Potom ešte sa hlásila pani Kosta, nech sa páči. E Ďakujem pekne spravodajkyni za prípravu stanoviska a takisto aj za jej um, odborný vstup. Mám niekoľko poznámok, ak môžem. Prvá vec. Len chcela sa, neviem, keď sa, keď sa pozrite na ten štolkomský program ako celok, tak e, sa pýtam, či by sme nemohli mať e, k tomuto aj určité úvodné slovo alebo úvodný komentár, ktorý volá potom, aby, zdôraz, aby zdôrazňoval e, rodovú rovnosť aj ženy v celej tejto stratégii. Samozrejme, že stratégia považuje ten boj proti, boj proti násiliu a podobne e, ako za jadrosť, ale to súvisí aj s tým, čo povedala pani Papadopoulos predtým, že nie o to, aby sme e, len e, uznali existenciu obetí, ale celý tento štokholmský program by mal zdôrazniť e, väč, potrebu väčšej viditeľnosti všetkých tých žien, ktoré pracujú v mimovládnych organizáciách v tejto e, činnosti, takisto aj v orgánoch činných trestnom konaní. Napríklad, keď sa pozriete na policiu, tam sú ženy, ktoré sú, alebo policia ako taká musí, to sú tí prví, ktorí pracujú e, s obeťami a to by sme mali nejakým spôsobom zahrnúť do toho štokholmského rámca. A takisto chcela by som povedať, že z mnohé z tých, e, mnohý, s mnohými bodov, z bodov, ktoré tu boli vedené, súhlasím, ale mali by sme povedať, že e, obchodovanie s ľuďmi pre účely sexuálneho vykoristovania e, to by sme, na to by sme sa mali sústrediť a mali by sme sa viac sústrediť na neplnoleté dievčatá tá osobitne a to by sme mali taktiež zdôrazniť. tiež by som súhlasila s e, tou témou ne, nepriamých obetí. Mali sme tu kolegyňu pani Buselinu v parlamente je nepriamou obeťou, pretože bola sestrou e, sudcu, ktorý bol zavraždený a niekedy naozaj e, mala problémy sa v Taliansku pohybovať vonku a vlastne potom hovorila o týchto zložitých otázkach. Čiže to boli moje, alebo to sú moje návrhy. Teraz e, ešte keď hovoríte o pod podpore vlád. Možno by ste mohli hovoriť aj o určitých eh, kompenzáciách poskytnutých obetiam, pretože často je sa vlastne obete ocitajú v ekonomických a finančných ťažkostiach. Či by sme nemohli povedať, že okrem po, po psychologickej podpory takisto aj určitou finančnú podporu alebo finančnú kompenzáciu obetiam. E, potom v rámci programu DAFNE sa hovorí o nepolonetých osobách, nielen o mladých e, dievčatách. A potom čo sa týka domáceho do, domáceho násilia alebo do, um, nešťastia v domácnosti sú e, často príčinou umrtia žien a súčasťou tohto je domáce násilie a možno by sme mali práve overiť e, presnosť e, takéhoto vyjadrenia. Chcela som si overiť, či štatistika v, tomto, v tejto otázke je správna alebo že či sú tie údaje dostatočne spolahlivé. A potom k úlohe mimovládnych organizácií. Ja by som chcela vidieť určité úsilie podporovať vlády a také širšie uznanie práce mimovládnych organizácií v boji proti obchodovaniu, pretože veľmi často sú to práve NGOčky najprv a až potom reagujú inštitúcie a sú to potom samozprávy, ktoré majú rôzne programy e, na ochranu a za, napríklad prácu s pracovným trhom a podobne. Takže je dôležité, aby milé organizácie boli brané vážne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Kosta. A teraz by som dala slovo komisii. To znamená, že budete mať možnosť eh, viedriť komentáre k tej diskusii, ktorá prebehla alebo by ste mohli niektoré veci ešte objasniť, aby ste mohli upresniť tie informácie, ktoré nám poskytli štátni tajomníci Sloma, teda komisia. Nech sa páči. Merci, madame le président. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Mohol by som možno objasniť eh, určité otázky, ktoré sa týkajú eh, legálneho pristahovalectva, legálnej migrácie a čo robíme vlastne z hľadiska legislatívneho. Dajme najprv veci do kontextu. Samozrejme, že mm, sú tu problémy za to z dvoch dôvodov, teda v oblasti legislatívy. Jedna vec je, že pre niektoré členské štáty sú tieto otázky vysoko citlivé a po druhé musíme jasne vyjadriť, že právny základ musí zabezpečiť eh, jednozhlasnosť eh, na rade E, pretože s parlamentom sa tu len konzultuje, parlament, tomu vlastne dáva stanovisko a e, to všetko stiažuje veci. V roku 2001 komisia pripravila návrh, ktorý sa týkal e, prístupu k pracovnému trhu v EÚ. Toto bolo zablokované tak sme potom pripravili zelenú knihu a pripravili odporúčania a teraz máme zase či, tý balík ehm, návrhov. Ten návrh o biomodrej karte ten bol schválený. Potom je tu ďalší návrh, ktorý sa týka tzv. Jedného, jednotného alebo jedného povolenia, single permit. To by bol ehm, určitý krok pre zlegálnenie tých, ktorí pracujú v Európe Teraz zase ale sú rokovania v patovej situácii, pretože niektoré členské štáty majú s tým veľké problémy a problémy, ktoré momentálne sú na pracovnom trhu, veci koncom nezjednodušujú. Komisia pripravila ďalej dva návrhy ďalšie, ktoré sa týkali jednak sezónnych pracovníkov a jednak presunov podnikov a tieto dokumenty budú k dispozícii na bližších mesiacoch a napokon štokholmský program, ktorý sa tiež týka legálnej migrácie. My sme e, zabezpečili konsolidáciu existujúceho textu a čo sa týka mm, zlučovania rodín, na báze zelenej knihy sme pripravení pozmeniť eh, pravidlá. Eh, samozrejme, že vstup eh, do platnosti Lisabonskej zmluvy bude vyžadovať spolurozhodovanie, to znamená, že potom už bude parlament aktívne zapojený do legislatného procesu. To by možno, že mohlo vniesť určitú dynamiku do veci a možno by sa mohli veci posunúť rýchlejšie z hľadiska rôznych pripomeniek, ktoré tu boli eh, nadnesené, nemám nejaké konkrétne mm, reakcie. Po ruke samozrejme štokholský program ponúka alebo pokrýva ehm, mnoho otázok, nielen otázky, ktoré súvisia s ehm, domácim prostredím, čiže nemôžeme si len tak ako keby vyberať eh, z toho, eh, čo chceme, ale musíme podporiť všetko, čo vlastne posilňuje pozíciu žien v rámci toho programu. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne za toto objasnenie. Chcela by som sa ešte spýtať, či pani Jiménez, eh, či by chcela niečo dodať, či chcete vysloviť ešte nejaké záverečné komentáre na záver tejto diskusie. Nech sa páči. Sí, quería agradecer a... Áno, chcem poďakovať eh, pani Kosta za všetky jej iniciatívy a aj pani predsedničke a chcem povedať, že Teraz ja to všetko preskúmam a navrhneme pozmenujúce návrhy. Ja tiež e, niektoré predložím a vyzývam všetkých, aby pripravili pozmenujúce návrhy na to, aby zlepšili tento text a ja očakám, že z tohto textu vyjde ozajstná obajoba ochrana žien v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti, čo všetci tu chceme. Vám tak. Tak bra... Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať aj za zaujímavú diskusiu na túto veľmi zaujímavú tému. Pokračujeme ďalej. Ešte k časovému plánu, harmonogramu. 5. október o 12. to je posledný deň pre pozmeňovacie návrhy. Takže 5. október do 12. A, a rátame s tým, že hlasovať dnes hlasovať budeme 9. októbra. 19. oktobra, pardon, to bude v Štrasburgu. A potom hlasovanie na pléne bude v novembri, na druhej plenárke bude to 23. až 27. novembra. Takto vyzerá časový plán. A pokračujeme ďalej v našom programe a teraz sa dostávame k bodu 12. Máme tu jedného hostia. Musíme ešte počkať pár minút, kým náš pozvaný host príde k nám. No. no. Då säger jag mycket varmt välkommen till eh, fru Danielle Richard. Som... Som rada, že môžem medzi nami privítať pani Daniela Richard, ktorá je šéfkou oddelenia politik. Veľmi sa tešíme na spoluprácu pri viacerých otázkach s oddelením politik. Som veľmi rada, že pani Richard prišla, prišla medzi nás takto skoro na začiatku legislatívneho obdobia a že teda má záujem prezentovať prácu. Myslím si, že je to dobrý predpoklad na ďalšiu dobrú spoluprácu medzi našim výborom a komisiou. Dôležité je dostať tieto informácie čo najskôr, aby sme vedeli, na čom pracujete. Som veľmi rada, že vám môžem dať slovo. Nech sa páči. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces gentils mots d'accueil. Ďakujem pani predsednička za tieto milé slova. Nie je e, zvyčajné, aby oddelenie politík prichádzalo do výborov, ale s vašim súhlasom sme si mysleli, že to má zmysel. E, v podstate počas e, minulého parlamentu sme vznikli ako nová služba a my sme chceli vlastne pre poslancov E, vysvetliť, vlastne pracovať pre poslancov aj pre, aj pre ich asistentov a úradníkov. Samozrejme, že naše oddelenie je predovšetkým akoby výskumné alebo prieskumné. Poskytujeme množstvo služieb pre e, parlament tejto oblasti. Ehm, vlastne je to, máme určité práve v moci e, väčšie ako sekretariat, alebo také ako má sekretariat výboru, máme dva druhy prieskumu, interné a externé a ehm, všetky, tak ako všetky výbory majú rozpočet, ktorý môže byť použitý len na báze rozhodnutia koordinátorov čiže nemôžeme viesť nejakú štúdiu bez toho, aby nám to koordinátori neschválili. tu vlastne hovoríme o tom, že e, si nakupujeme expertízy alebo štúdie zvonku a to samozrejme platia zákony verejného obstarávania. Takže o čo nám išlo? Chceli sme vám e, ukázať, e, ukázať nástroj, ktorý je personalizovaný podľa mien. my sme teda vzali do úvahy lingvistický profil poslancov, takže tam, kde to bolo možné, sme teda urobili tzv. určitý inver, takú inventarizáciu e, vecí a poskúsili sme sa to všetko poskytnúť relevantným poslancom ich jazyku Taktiež sme vzali do úvahy aj teda ten druhý e, jazyk, ktorý každý poslanec ovláda. A v súčasnosti teraz dostávate tieto brožúrky a um, dostávate, dostávate e-maily a dostávate veci um, elektronickým spôsobom, ale keď dostanete takýto šanón, tak je to niečo, čo nevymažete len tak jednoducho, ale je to niečo, čo budete mať v kancelárii do konca svojho pôsobenia v parlamente, ale my budeme neustále aktualizovať eh, veci, pretože môže byť prijatá nová legislatíva, môžu byť sa objaviť nové údaje, ktoré sme predtým nemali a podobne. Takže v takýchto prípadoch E, potom určitú časť, ja neviem, čas 1.1 alebo nejakú kapitolu X z tohto šanónu, aby ste mali aktualizované údaje vždy a dúfame, že táto, toto aktualizovanie nám bude fungovať. E, samozrejme, že e, podľa vašich záujmov si vyberáte, čo chcete vidieť a čo nechcete vidieť. Prepačte, že mi zvonil telefón. Takže dúfame, že tento šanón bude pre vás užitočným, e, že to bude pre vás personalizovaný osobný nástroj. Ak e, o to nebude mať nejaký záujem, tak e, nemusíte s ním pracovať, môžete si viesť svoju vlastnú osobnú dokumentáciu. Samozrejme, my pracujeme veľmi úzko so sekretariátom a takže otázka k tomu výskumu, prieskumu na Sabinu Maniano, tá automaticky prejde ku mne, ale keď e, je tu otázka na aktivitu e, výboru, tak zase túto otázku by som potom posunula automaticky Sabine. ale mala by som povedať, že tento mm, staromodný nástroj je, vlastne je podporený aj inými e, nástrojmi, ako je memoristik, e, takisto máme webovú stránku, takisto aj v tomto šanone máte aj CD so všeobecnými informáciami a tak ďalej. Takisto by som vám mohla predstaviť e, našu odborníčku, E, ktorá prišla z, z ženského výboru a museli sme vlastne reorganizovať náš e, tým a osoba, ktorá predtým robila túto prácu, išla pracovať do výboru pre občianske slobody, ale Klára je k dispozícii, ak máte nejaké otázky k prieskumom a výskumu a radi budeme e, dostávať aj od vás vaše názory, pretože je to dôležité. Je to veľmi veľa práca, je, každý vstup je potrebný, ehm, je to nové, tiež nevieme, že či to budú poslanci používať, či nie, čiže aj chceme vedieť aj pozitívne, aj negatívne eh, názory. Samozrejme, že pozitívne budeme počuť radšej, ale všetky eh, vaše názory sú dôležité pre nás, pretože to je niečo nové aj v našom oddelení a neviem, že ako sa to bude vyvíjať ďalej ale určite sa to bude vyvíjať ďalej podľa toho, akým spôsobom na to poslanci budú reagovať. E, nechcela som, tým by som skončila, nechcem vás tu dlho zdržiavať. Ďakujem pekne za tieto informácie, ako aj za to pozadie. Chcem sa poďakovať aj za tie materiály, ktoré sme dostali, teda tie, tie podklady, tie zložky. Máme rozličné nástroje, máme internet, ale dôležité je, aby sme takto dostali spätnú väzbu. To znamená, že je to skutočne veľmi praktické mať takúto jednu zložku, keď teda si chcete niečo pozrieť, môžete hneď siahnuť tej zložky, takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležité aj pre spätnú väzbu od poslancov. Otváram diskusiu. Ak sú nejaké pripomienky, komentáre, Myslím, že pani Cornelisen by sa chcela vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Um, first, I'd like to really thank the policy... Najprv by som chcela poďakovať oddeleniu politiky pretože informácie vyzerajú veľmi pekne, aj USB bude určite veľmi užitočné osobitne pre niekoho, kto je novým členom parlamente, ako napríklad ja, teda novou poslankyňou. Začala som ešte len e, vlastne e, v júni a všetko ešte len čítam, takže naozaj to pre mňa určite bude vynikajúce. Ja som sa chcela spýtať, či by ste nám možno povedať, e, povedať niečo viac o tom, ako alebo kto rozhoduje o predmetoch vašich výskumov, pretože tak ako tomu rozumiem ja, výbor rozhoduje o téme, ale potom musí byť rozhodnuté ďalej, ako konkrétne formulovať otázky, ktoré sa musia zodpovedať a aká metodológia sa musí, musí dodržať v rámci vášho výskumu, tak som chcela vedieť, že kto o tom, alebo ako sa o tom rozhoduje. Slovo má teraz opätovne pani Richard za komisiu. Nech sa páči. Bien sûr, avec grand plaisir. <laughs> J'ai pas voulu être trop longue, mais... S veľkou radosťou. Lebo viem, nechcem hovoriť pridlho, ale mohla, by som, prav... mohla som aj predtým hovoriť viac, ale čiže aký je teda postup? To znamená, že čo sa týka výberu štúdií, a podkladov, o tom rozhodujú parlamentné výbory, ale som si istá, že môžem sa spoliehať na podporu poslancov v tom, že musíme ten budžet, ten budžet ktorý máme, používať rozumným spôsobom, takže e, využitie v praxi je kritický kritérium aby sme nenakupovali nejakú štúdiu, ktorá už existuje, e, dávno zverejnená a podobne, alebo vonkoncom ju nevyužijeme. Potom ďalšia podmienka je, že poslanec nemôže sám rozhodnúť o tom, že aká štúdia sa má urobiť e, v podstate poslanec sa musí obrátiť na koordinátorov a musí túto žiadosť predložiť koordinátorom, ak je tento ak je, ak je táto požiadavka nadmerná, tak bude musieť si, budú musieť koordinátori určiť priority. E, v súčasnosti nie sú až také rozpočtové problémy, skôr máme ešte problémy s ľudskými zdrojmi, pretože takéto veci nerobíme sami. Ja som šéfka e, jednotky, mám 5 výborov, v podstate Claire Ženta má na starosti e, všetky štúdie, ktoré sa pripravujú pre, na požiadavky ženského výboru. Takže e, ten poslanec, ktorý má záujem o určitú štúdiu, by sa mal na nás obrátiť priamo buď, alebo prostredníctvom Sabíny. E, my potom robíme určitý prieskum, taký predbežný, že či sme už to niekedy robili, alebo čo máme k dispozícii. A niekedy napríklad za existencie posledného parlamentu sme robili veľa práce s romskými ženami ale keď sme preskúmali údaju, tak sme zistili, že existuje veľké množstvo informácií, ale nebolo to dosť dobre pokryté v akademickej literatúre bola práve napríklad ekonomická situácia rómskych žien. Takže my sme sa potom sústredili práve na tú ekonomickú situáciu rómskych žien a tie informácie, ktoré k dispozícii už boli, tie sme potom len zozbierali. E, takže e, je treba ísť cez koordinátorov, aby oni o tom rozhodli, aká je téma. Ale žiaľ, tiež musím povedať aj to, že Niekedy máme problémy e, s rozpočtom alebo aj s nedostatkom ľudí. Claire nemôže všetko robiť, takže človek si potom musí dať e, naozaj priority. Niekedy e, Niek- niekedy sa tu ako stiažujú poslanci na to, že niektoré postupy veľmi dlho trvajú a že máme tu veľkú byrokraciu a podobne, ale to nie je tak. To vlastne je tu taký zákon, zákon, ktorý schválil Európsky parlament a to je v súvisí s tým, že keď chcete e, niečo za tieto prostriedky parlamentu kúpiť zvonku, musíte mať vždy ten postup e, verejného obstarávania, to znamená, že to musí byť zverejnené, musí byť dostatok času pre všetkých, musí to vo všetkých jazykoch byť niekde zverejnené, potom musíme všetkých všetky ponuky, ktoré prídu, musíme posúdiť, potom musíme hovoriť s finančníkmi alebo s našimi, ktorí povedia, áno, to môžeš, to nemôžeš a podobne. Čiže je to dôležité aj pre poslancov, aby vedeli, že keď žiadajú o správu, aby bola zajtra, to sa jednoducho nedá stihnúť, to nie je možné kvôli týmto interným pravidlám. Takže aj napríklad akákoľvek komparatívna štúdia, ktorá pokrýva všetky 27 štátov, to trvá veľmi dlho a je to aj nákladné, čiže musíme naozaj si robiť tie správne výbery. A jeden zo spôsobov, ako môžeme byť flexibilnejším, je mať také rámcové zmluvy, e, kontrakty, kde by sme neposkytovali prostriedky na začiatku, ale keď e, sa už e, táto po, počiatočná, tento počiatočný komplikovaný proces bude, bude tak už budeme mať nejaký zoznam, budeme mať túto firmu k dispozícii a keď niečo budeme potrebovať, tak vlastne budeme mimo eh, rovno hneď ich požiadať, aby niečo vypracovali. Ale samozrejme, že to je, nie, nie je možné mať pre takéto veľké štúdie, ktoré porovnávajú 27 členských štátov. To môže byť len pre niečo také, čo je veľmi um, menej náročné. No, Slovo požiadala pani Kosta, nech sa páči diretto perché sarà, perché per noi Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že máme tento priamy kontakt, to je veľmi cenné. Chcem sa poďakovať aj za ten darček, ktorý si nám dali. Mala by som dve otázky. Vedela by som si... Teda pr- chápem, že je dôležité, aby sme mali dobré kontakty na úrovni komisie s tými ľuďmi, ktorí pracujú na tých témach. Náš výbor chce mať dobrú spoluprácu. Ja samozrejme chápem aj to, že niekedy tie výsledky nie sú hneď matateľné, že to trvá pomerne dlho. Čo sa týka takých tém, ako je napríklad boj proti chudobe, keďže my vieme, že vy sa zaoberáte týmito témami, a vieme, že na tom pracujete, vieme, že postavenie ženy je v tejto témach veľmi dôležitá, dôležité. Máme tu aj určité rámcové dohody s expertami a preto ma v tejto súvislosti zaujímalo, či máte nejaké etablované vzťahy s expertami v jednotlivých členských štátoch. Myslím to tak, že napríklad keď chcete nejakú informáciu o nejakom konkrétnom členskom štáte, máte už nejaké adresy, ktoré sú overené, máte kontakty na výskumné e, ústavy, lebo je dôležité, aby ste informácie získavali od, od skutočne, skutočných odborníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kosta, za položenú otázku. Teraz dám slovo opätovne komisii. Nech sa páči, zodpovedajte otázku. Merci encore et merci de, de votre intérêt. Ďakujem ešte raz a ďakujem za váš záujem. Ja budem odpovedať na tú otázku, čo sa týka výskumných e, stredisk. My sa snažíme mať čo najväčší kontakt e, s čo najväčším počtom výskumných stredisk, ale pár vecí je tu obmedzených je tu pár obmedzení. Poprvé, keď pracujete na úrovni EÚ, tak nemôžete jednoducho uprednostňovať bruselské výskumné centra a snažíme sa čo najviac využívať sieť kde máte napríklad výskumné stredisko v Napolia. To mm, pre nás nebude moc e, zaujímavé, ale teraz e, väčšina e, tých mysliteľov a výskumných stredisk teraz o tom vie a zriadujú si kontakty medzi sebou. A toto všetko funguje na základe pravidel o verejnom obstarávaní. Pod 60 tisíc eurom Prahom vo hodnotou sa snažíme vybrať si výskumné strediska na základe ich kvality a ich e, akademického výskumu a tak ďalej. A posílame im výzvu, teda buď ich požiadame, aby predložili svoj návrh a vyberieme si um, aspoň 5 e, výskumných stredisk, e, ktoré pozveme Samozrejme, e, keď e, ich tam bude 5 v tom užšom výbore, to neznamená, že niektorý z nich bude vybratý. A e, teraz ďalej sa chcem dostať k ďalšej pripojenke, že nad Prahovú hodnotu 60 tisíc eur musíme mať verejné výberové konanie a musí byť uverejnené v úradnom vestníku. A tu máme problém, ktorý sa niekedy e, snažíme e, vyriešiť to, že my si vyberáme len tých najlepších, ktorým e, my poskytneme dôverné informácie pri výberovom konaní. A my argumentujeme tak, že ten úradný vestník nečítajú tí ľudia každý deň, takže sa snažíme to obísť. Ale ten postup je čisto akademický a tie výberové kritéria sú jasne určené v výzve na predkladanie ponúk a preto to niekedy trvá dlho, lebo musia hodín potom niekto iný z iného sektora to musí tak povediať zhodnotiť z nezainteresovaného pohľadu a potom počítač povie áno alebo nie, schváli nám toto čerpanie prostriedkov alebo nie. Takže tak toto funguje. Teda je to akademické výberové konanie, ktoré my robíme doma a sme tu extrémne opatrní a chceme zabezpečiť, že všetci e, budú opatrní a obozretní. Samozrejme, musíme splňať finančné predpisy a máme aj záväzok, e, že nesmieme dávať dôverné informácie, pretože často sa stáva, že musíme absolútne zabezpečiť, že budeme splňať potreby a očakávania, pretože to znamená, že musíme sa potom vrátiť do prvého polička, teda kým je to v úradnom vesníku zverejnené a kým potom je táto zákazka udelená, tak eh, nemôžeme predtým zverejniť žiadny návrh štúdie. Teda sú tu isté podklady, eh, ktoré platia pre udeľovanie mm, verejných zákazok. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za všetky poskytnuté informácie, ďakujem pekne aj za tie materiály, za tú zložku. Veľmi sa tešíme na spoluprácu v tejto oblasti. Pokračujeme v našom programe a ďalší bod je oznámenie predsedničky. A poskytnem vám teda takú krátku informáciu. Dnes ráno sa uskutočnilo zasadanie koordinátorov. Začali sme o 9. A tam sme prijali nasledujúce opatrenia. Rozhodli sme sa vypracovať správu o násilí voči ženám v starnúcej spoločnosti. Túto správu vypracuje skupina EPP. Ďalej vypracujeme stanovisko, vypracujeme správu, čo sa týka opatrenia v boji proti rakovine. Tam sme tiež stanovili, ktorá politická skupina bude za to zodpovedná. Bude to SD. Teda oni budú zodpovední za e, túto tému. Potom sme rozhodli aj o expertoch, ako plnohodnotných činoch a náhradníkoch v Inštitúte pre rodovú rovnosť. Výsledkom bolo, že plnohodnotným členom plnohodnotnými členmi budú nasledujúce osoby. Je to Liz Kelly a pani Willem Rojgrok. Oni teda boli zvolené za plnohodnotných členov. Ako náhradníčky boli vybraté pani Madariaga a Berasturi a pani Lisi Gröner. To sú teda výsledky hlasovania na úrovni koordinátorov. Ďalej sme rozhodli o hearingu, o, o vypočutí, ktoré budeme na programe. Nasledujúc, nasledujúce vypočutie sa bude týkať strategii stratégie EÚ smerom k rodovej rovnosti. To, toto sa bude venovať, toto vypočuť sa bude venovať tej veľkej práci, ktorá bola, ktorá bola odvedená a pevne verím, že sa nám podarí shodnúť na tom, aké opatrenia by sme mali zapracovať do novej stratégie. Zároveň to bude určitá platforma pre našu ďalšiu prácu pri otázkach e, rovnakého postavenia. Ďalšia téma vypočutia, ktorú sme schválili, súvisí s tým, že rok 2010 je rokom boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Bola to veľká podpora, aby sa uskutočnilo vypočutie práve na túto tému. A je to veľmi dôležité. Čo sa týka tretej témy, na ktorej sme sa zhodli, tak e, to je sociálna integrácia. Ide o sociálnu integráciu žien, ktoré sú členkami etnických menšín. My sme rozhodli o týchto troch témach, ktoré chceme zrealizovať. Okrem toho sme diskutovali aj o téme v súvislosti s Medzinárodným dňom žien. Máme dostatok času, aby sme si premysleli túto tému a budeme môcť na tom pracovať. Teď ja si predstavili, že by to mohla byť téma násilie voči ženám. Táto téma násilie voči ženám nadvezuje totižto aj na španielské predsedníctvo, ktoré bude prebiehať budúci rok na jar. A toto je otázka, ktorú oni považujú za jednu z najdôležitejších v rámci svojej práce. Ďalej sme rozhodovali o tom, aké delegácie chceme zrealizovať v roku 2010 a posledná informácia o zasadení koordinátor sa bude týkať práve tých delegácií. Rozhodli sme, že sa zúčastníme konferencie OSN na začiatku marca. Tu pôjde o dôsledky alebo hodnotenie Peking plus 15 Kolegyne boli toho názoru, že je to dôležitá téma, na ktorej sme mohli pracovať a preto je bolo dobre zúčastniť sa tejto konferencie. Ďalej sme rozhodli o delegácii, ktorá bude súvisieť s maďarským predsedníctvom a teda pôjdeme do Budapešti. Je to v súlade s tými schválenými princípmi, že teda uskutočníme takéto delegácie v rámci prípravy na ďalšie predsedníctvo. Ďalej sme rozhodli, že uskutočíme cestu do Inštitútu pre rodovú rovnosť a rátame s tým, že by sa to mohlo uskutočniť v máji, júni 2010. Rátame s tým, že takáto návšteva by sa mohla konať každé dva roky lebo máme spoločný záujem na dobrej spolupráci a na dobrých kontaktoch s týmto inštitútom. Ďalej sme schválili aj to, že v rámci delegácie navštívime Island. Toto sú tie dôvodom sú aktuálne veci na Islande, aktuálne témy a koordinátori boli toho názoru, že je určite dobrým nápadom podniknúť takúto cestu. Samozrejme, že príslušnú zápisnicu o tých rozhodnutiach koordinátorov dostanú všetci naši členovia. Už máme na programe iba bod číslo 14 a síce rôzne otázky. Ak nie sú, tak sa dostávame k bodu 15. ktorý sa týka nášho najbližšieho zasadania, ktoré sa uskutoční 19. oktobra v Štrasburgu. Bude to mimoriadne zasadanie. A na programe budeme mať hlasovanie. Stretneme sa aj s komisárkou Wallström 19. oktobra A najbližšie zasadanie nášho výboru v Bruseli bude 4. novembra, to znamená, že prejde veľa času, kým sa tu opätovne stretneme. Ešte jedna informácia. Ak sú takí poslanci, také poslankyne, ktoré si, ktoré si nezoberú do sebou tie podklady, ktoré dostali od, od oddelenia pre politiky, tak ich nechajte tu v miestnosti, my si odložíme na sekretariáte. Už mi zostáva sa iba poďakovať za tento deň, za toto pracovné popoludne. Toto naše zasadanie bolo veľmi zaujímavé, aj tie diskusie, ktoré sme tu viedli. Ďakujem pekne za včerajšok a dnešok, ďakujem pekne sekretariátu za dobrú prípravu tohoto zasadania a ďakujem pekne aj našim tlmočníkom, ktorí nám uľahčili